Buenos días, señorías. Vamos a, a empezar la sesión de esta... Dobré ráno všetkým. Začíname so zasadnutím dnes ráno. A hneď začneme tým prvým bodom, ktorý máme na programe. Rokovanie, financovanie a fungovanie európskych fondov. Pán Tomás Zendli je spravdajcom a hneď mu delujeme slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne a kolegovia, predložená predložené stanovisko k týmto európskym fondom si vyžaduje určité no, si vyžaduje Eh, si eh, vyžaduje eh, náš záujem. Práve jedná sa tu o tých pracovníkov, ktorí stratili v rámci globalizácie svoje zamestnanie. A napríklad je potrebné, aby sme tu dali isté smer, usmernenia, je to v našom záujme. A predovšetkým, aby sme podchytili dopady krízy a ich dopady na zamestnanie a pracovné miesta. Toto nemožno nemožno odhadnúť, ale má veľa zmyslu a to je prvý bod predloženého stanoviska, že sa zaoberáme tým, ako sa tento globalizačný fond doteraz využíval. E, to prvé číslo v tomto stanovisku sa pokúša vysvetliť, ako sa tie jednotlivé prostriedky e, využívali a ako sa pre e, tieto prostriedky celkovo nasadili do jednotlivých opatrení v jednotlivých podnikoch. Toto tieto čísla samozrejme zabezpečili aj veľmi e, ostrú diskusiu v jednotlivých výboroch, pretože tu boli názory na ich využitie, rôzne názory na ich využitie. Objasnenie e, celého tohto musí byť v našom záujme, pretože z toho môžeme odvodiť, ako môžeme využívanie tohto fondu v budúcnosti e, zlepšiť. Za druhé, toto by mohlo byť veľmi dôležité, že by sme sa snažili tento fond aj skutočne cieľene využívať pre tie podniky, ktoré to skutočne potrebujú. V minulých a, periódach, o ktorých sa podávala správa, a bolo jasné, že boli niektoré podniky, ktoré z toho profitovali a ktoré ne spadali do, pod e, ten súhrný názor, názor, pardon, e, núdzne podniky. A, m, bola tu napríklad situácia v Delhi, ktorá v Írsku zatvorila výrobňu a toto zatvorenie výrobne bolo pre zamestnancov e, zamestnancov pardon, tejto výrobne sme e, podporili 15 miliónmi z globalizačného fondu. E, Dell povedal, že pre pôjde do Číny a za pár týždňov neskôr potom nešiel do Číny, ale do Polska čo samozrejme polskému hospodárstvu robí dobre aj tým zamestnancom, e, ktorí tam nájdú nové zamestnanie, ale Dell sa vlastne e, si vlastne odčerpal z ďalších európskych, povedal by som hrncov, 48 e, miliónov. Dell v predchádzajúcej perióde vykázal um, zisk 3 miliardy a preto si myslím, že pri tom hodnotení tohto globalizačného fondu je dôležité, aby sa nielen eh, aby si nielen eh, podniky vylepšovali bilancie a preto v trojke žiadame, aby sme eh, požadovali, ako by mali byť, ako by mali byť um, podniky podielané na uh, hospodárskej škode, ktorú spôsobujú v, to, v tejto krajine. Ide samozrejme o to, aby sme našli nástroj, ktorý sa možno, že ani takto nevolá, ale uh, ktorý jednoducho bude podielať, alebo pomocou ktorého sa budú podniky podielať na hospodárskych dopadoch, ktoré spôsobia. Za štvrté, to je takisto bod, ktorý by mal byť dôležitý, to je poskytnutie podpory, koncentrovať sa na opatrenia, ktoré zabezpečia zamestnanie a nové štruktúry v jednotlivých regiónoch, všetkým to sa, e, to sa kryje s predstavou európskych odborov a používať by sa to malo v kontexte regionálneho rozvoja a takisto v rámci sociálne vyvážených regionálnych opatrení. Tak by sme vedeli vysledovať, kde presne sa európske prostriedky používajú. V bode 5, to je involvovanie sociálnych partnerov v Európe. E, existuje veľmi rozdielna úroveň ich e, spolupráce. Včera sa o tom diskutovalo. Pri najmenšom tu máme neformálny súhlas aby sme sociálnych partnerov záväzne e, vťahovali do spolupráce na čerpaní e, tohto Európskeho globalizačného fondu. Za šieste e, sú tu také vnútroeurópske vnútroeurópske postupy a otázka komplexnosti je potrebné toto všetko značne zjednodušiť a skrátiť čas v rámci ktorého sa tento globalizačný eh, fond EGF eh, využíva, v rámci ktorého sa z neho môže čerpať. Ide o zachovanie alebo prenesenie pracovných miest na nové polia pôsobnosti. To je dôležité. Za siedme sa stanovisko vzťahuje na to, že EGF ako veľmi um, osvedčený inštrument, ako osvedčený nástroj môže byť um, percepovaný aj v budúcnosti. A um, je to veľmi dobrý nástroj, uh, môže byť v budúcnosti intenzívnejšie využívaný aj pri dopadoch krízy a preto navrhujeme, aby sa jeho úlohy zvýšili a aby mal EG vlastnú položku v rozpočte, hoci vieme, že čo sa týka rozpočtu, toto musíme prediskutovať ešte s príslušným výborom, ktorý je garantom pre rozpočet. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem. Pán Hendl. Ako ďalší a má, ako ďalšie má slovo pani Hübner. You, chair, uh, Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vieme všetci, že Začína v Európe fáza, keď bude e, dominovať fiškálna konsolidácia. Za menej verejných peňazí budeme musieť dosiahnuť e, viac, takže efektívnosť verejných peňazí, či už európskych alebo národných, bude musieť byť e, vyššia. V bode 1 tohto stanoviska sa teda hovorí správna vec. Mali by sme naliehať na komisiu, aby rýchlo predkladala návrhy na zlepšenie fondu. Takisto by som rada povedala, že je jasné, že budeme v európskych eh, sektoroch urobiť štrukturálne reformy aj v európskych eh, podnikoch, eh, ktorým sa pred krízou darilo, aj tam sa budú musieť urobiť hlboké štrukturálne reformy. A naozaj nové pracovné príležitosti, ak vzniknú, tak budú vznikať v nových podnikoch a v nových sektoroch. Spotrebitelia takisto majú nové očakávania a preto vznikajú nové trhy. Nízkouhlíková ekonomika si vyžiada obrovské štrukturálne zmeny v európskom hospodárstve. Všetky tieto zmeny už majú vplyvy na našu spoločnosť. Vo všetkých týchto zmenách sa skrýva príležitosť a zároveň výzva. Myslím si, že je zásadné, ako budeme reagovať na tieto výzvy, ako budeme riešiť tie štrukturálne zmeny. Dopady nemôžu udusiť príležitosti. Myslím, že sa zhodneme na tom, že je dôležité, aby sme identifikovali nové motory hospodárskeho rastu, aby sme sa rýchlo na ne zamerali. O tom je stratégia e- Európa 2020. Súhlasíme aj s tým, že EÚ 2020 nie je stratégiou na zelenom poli. Už existuje priemysel v Európe s určitou štruktúrou, s konkurencieschopnosťou, ktorá ale nie je vždy dostatočná. Čiže ide o nové prvky, o ich spúšťanie a takisto o zmenách, o zmeny starých štruktúr. Nie je pochyb o tom, že musíme dosiahnuť rovnováhu medzi pracovnými miestami, ktoré by mali byť ochraňované a medzi tými, ktoré by mali byť nahradené novými. Je to dôležité. V Európe budeme potrebovať veľa hospodárskeho rastu a uvedomujeme si, že veľa hospodárskeho rastu bude bez nových pracovných miest. Čiže zdôrazňujem, aby sme vytvorili nové pracovné miesta, musíme sa vyhnúť takým politikám, ktoré by mohli znížiť európsku schopnosť globálnej konkurencieschopnosti. Toto by malo negatívny dopad na eh, rast eh, počtu zamestnaní v Európe. Mám určité obavy, pokiaľ ide o vaše body 2, 3 a 6, dúfam, že raportéri si o tom ešte pohovoria. Myslím si, že takéto nástroje by mohli spomaliť štrukturálne zmeny v našom priemysle, pretože by vytvorili negatívne stimuly pre podniky. Mohli by sme takisto zabetonovať existujúce štruktúry, ktoré nie sú konkurencieschopné. Myslím si, že v Európe sa musíme usilovať o udržateľné miesta, ktoré nám nepreberú nové ekonomiky a trvalá udržateľnosť tá je možná iba v konkurencieschopnom hospodárstve, čiže musíme pamätať na to, že Fond pre globalizáciu má podporovať štrukturálne zmeny. Nie je to o e, zabraňovaní štrukturálnym zmenám. Tohto by sme sa mali držať pri našom úsilí, keď e, zlepšujeme fond globalizácie. Ďakujem. Ďakujem, pani Hübner. Pani Podimata. Ďakujem, pán predseda. Ja by som chcela poblahoželať správodajcovi a poďakovať sa mu za návrh toho stanoviska, ktoré nám predložil. Ja si myslím, že je to veľmi aktuálne mať práve teraz túto iniciatívu. Ide o hodnotenia financovania a doterajšieho fungovania Európskeho globalizačného fondu. My vieme, že za tie dva roky, ktoré uplynuli od vstúpenia do platnosti príslušného nariadenia, uplynul istý čas a že prostriedky z globalizačného fondu sa využili len v obmedzenej miere. Mm, Správa komisie týkajúce sa hodnotenia doterajšej realizácie opatrenia čerpanie fondu môže byť doplnená štatistickými údajmi z členských štátov tak, aby sa jednoznačne preukázalo, aké sú hlavné dôvody toho len obmedzeného čerpania finančných prostriedkov z tohto fondu dôvod pre, tie, pre toto malé čerpanie prostriedkov z tohto fondu je určite aj e, to veľmi komplikované, e, ten komplikovaný postup, ktorý zaberá veľa času a ktoré skutočne stiažuje uplatnenie mm, globalizačného fondu a okrem toho musia musí aj um, verejná správa členských štátov mať určité prostriedky, má isté náklady na to, aby mohla vôbec čerpať prostriedky z tohto fondu. Mm, Nám sa zdá byť jedno dôležité a to je zjednodušenie postupu a lepšie využitie prostriedkov z tohto fondu. Mm, ja by som chcela požiadať ešte o jedno. Príslušný štátny subjekt, ktorý je zodpovedný za čerpanie fondov, z, e, čerpanie prostriedkov z globaličného fondu, ten by sa mal postarať o to, aby sme mali viacej informácií a aby sa dob- využívala dobrá prax na európskej úrovni, aby sa vôbec a, vymieniali informácie, musia byť mobilizované a viac informované subjekty, ktoré môžu e, z tohto fondu čerpať ja v tomto stanovisku chcem robiť priamečom dva, dve poznámky v odseku 2. Žiada spravodajca e, komisiu, aby nám pos, e, predložila návrh, ktorá, ktorý by umožnil involvovať do toho aj podniky. Um, do, e, teda, do toho, aby um, znášali isté náklady na zníženie počtu pracovných miest, pokiaľ mali v predchádzajúcich obdobiach a zisk. Myslím si, že to, tá formulácia ešte nie je úplne dobrá, mala by sa preformulovať, mali by sa, mala by sa to pre všetkým týkať podnikov, ktorí prenášajú svoje um, svoje, svoje lokality, svoje stanovištia, ale musí sa jednoducho musíme jednoducho E, sa koncentrovať na e, podniky, ktoré za posledných 5 rokov pred e, preložením stanoviska, uh, stanovišťa pardon, čerpali štátne alebo európske prostriedky. Ďakujem pani Polimata. Pán Haklund. Chairman, uh, Ďakujem vám za slovo, pán predseda. Mal som to potešenie uh, pracovať s touto témou vo výbore pre rozpočet a niektorí e, členovia, ktorí tu sedia tak isto ako aj ja. A myslím si, že by sme mali diferencio- diferencovať medzi e, použi- e, pomáhaním ľuďom, ktorí strácajú pracovné miesta a pomáhaním jednotlivým spoločnosťam. Myslím, že by sme mali naozaj sa zameriavať na to, aby sme pomáhali tým, ktorí strácajú pracovné miesta a nie spoločnosťam my v podstate, pokiaľ ide o všeobecný prístup a zhodnotenie toho, čo sa spravilo, e, ten bod číslo 1 je veľmi dobre štilizovaný, e, pretože poskytuje celkový obraz a na základe toho môžeme e, vlastne vyvodiť isté závery. Ale či tie závery by mali zostať také, aké sú, to je už iná otázka. Samozrejme, že teraz sa dostávame do takej situácie, že sa stretávame s niečím úplne iným. Ide skôr o relokalizačný fond, aspoň pokiaľ ide o Európu, a v podstate sme diskutovali aj vo výbore pre rozpočet ten fakt, že mnohé tie lokality, kde sme vlastne e, naozaj e, tie peniaze e, pre tieto lokality určili, stanovili, pridelili, tak, by sme, tak sa tam v konečnom dôsledku nedostali a mali by sme naozaj prediskutovať to, čo vlastne chceme dosiahnuť. Takisto si veľmi cením štvrtý bod, ale pokiaľ ide bod 3, naozaj si myslím, že by sme mali um, podstúpiť veľmi rozsiahlu rozprávu, debatu, pretože uh, skutočne je v podstate otázne, že či naozaj vlastne takéto pracovné miesta podporujeme. Uh, ako liberáli ja by som samozrejme nechcel diskutovať o tom, že či toto je funkciou EÚ, ale myslím si, že by mala prebehnúť naozaj dôkladná uh, debata o týchto záležitostiach. Pokiaľ ide o sociálnych partnerov, naozaj si myslím, že by sme ich mali zapojiť ale um, technicky si myslím, že je toto dosť uh, veľkou výzvou a aj politicky v podstate by som nechcel, aby sme sa dostali do nejakých loptových hier. A pokiaľ ide o bod číslo 6, mať taký fond, ktorý podporuje uh, relokalizácie, premiestňovania spoločnosti v Európskej únie. Ja si naozaj myslím, že toto v podstate e, by bolo proti základom Európskej únii, ak by sme sa proti tomu postavili, pretože naozaj by sme tu mali mať slobodu pohybu, e, slobodu e, zakladania firiem a tak ďalej. Takže naozaj si myslím, že by tam mala sa rozputať patričná diskusia. A pokiaľ ide o bod 7, tá ekonomická situácia nám pravdepodobne nedovoluje, aby sme tento fond oveľa zväčšili. A už e, tak či tak si myslím, že v tejto časti sveta sme naozaj na verejný sektor e, minuli veľmi veľa peňazí a ešte veľa peňazí minieme, takže ja si naozaj myslím, že pokiaľ ide o toto stanovisko, mala by prebehnúť konštruktívna e, diskusia so spravodajcom a pravdepodobne by sme našli isté konštruktívne pozmenujúce návrhy, o ktorých by sme mohli debatovať. Ďakujem vám za slovo, <clears throat> pán predseda. Ďakujeme. E, pán, pán Strejček, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Dobrý deň, pán, dámy a páni. Takže túto debatu počúvam od samého začiatku veľmi pozorne a domnieval som sa, že v rámci tejto debaty sa pokúsim ponúknuť o niečo odlišnejší e, pohľad ako ten, ktorý e, sme sledovali od začiatku diskusie, ale nebude to tak, pretože môj kolega pán Haglund eh, má v mnohom predbehol a ja by som preto chcel plynulo nadviazať na niektoré z jeho postrehov. Myslím si, priatelia, že by sme si mali poctivo povedať, že ten tzv. fond proti dôsledkom globalizácie bol od samého začiatku eh, trochu diskutabilným alebo sporným projektom, avšak vznikol a fungoval a funguje tá krátka história od jeho vzniku nám ukázala, že celý rad rozhodnutí, ktoré v rámci tohto globalizačného fondu sme urobili, že to boli rozhodnutia, ktoré z ekonomického a hospodárskeho <clears throat> hľadiska musíme považovať za eh, naozaj sporné rozhodnutia. Tento fond bol plnený daňovými príjmami tých firiem, ktoré v globálnej konkurencii, povedzme, že boli aj sú úspešné a dostávali sa tieto finančné prostriedky k tým firmám, ktoré nie sú úspešné. Na voľnom trhu je to bežné a v podstate je zbytočné, myslím si, vypomáhať takým firmám a spoločnostiam, ktoré nie sú schopné sa presadiť. Len ak z nejakého iného dôvodu, tak len preto, že si samé tieto spoločnosti nájdu iný produkt na voľnom trhu a inú službu, ktorú budú eh, podnúkať a tým pádom takáto podpora je zbytočná. Podporujem myšlienku, ktorú povedal môj kolega pán Haglund, pretože tento globalizačný fond v svojom výsledku vlastne pokryvil mobilitu pracovnej sily aj voľný pohyb kapitálu vo vnútri Európskej únie. A to sú základné parametre na ktorých stojí e, samotná myšlienka Európskej únie. A preto zástupci frakcie európskych konzervatívcov budú chcieť, aby sa v tejto správe objavilo podrobné hodnotenie zo strany komisie, také hodnotenie, ktoré bude obsahovať parametre, ktoré poukážu na to, ktoré firmy vlastne čerpali z globalizačného fondu a nakoniec predsa len svojich zamestnancov alebo časť svojich zamestnancov prepustili, kam vlastne um, sa presťahovali, kam sa relokalizovali a budeme veľmi starostlivo sledovať vývoj v výbore pro rozpočet, pretože si myslíme, že v dobe fiskálnej konsolidácii je naozaj potrebné mať na pamäti veľmi hospodárne a veľmi rozumné nakladanie s finančnými prostriedkami daňových poplatníkov. A ešte jedna poznámka, tento globalizačný fond bol vlastne paralelným finančným kanálom, ktorý existuje popri európskych štrukturálnych fondoch a je, naozaj sa domnievame, že tieto fondy sú dostatočné a nejaký ďalší kanál by existovať nemal, ktorý je plnený vlastne finančnými prostriedkami daňových poplatníkov, alebo ak teda by existoval, tak by mal len do miernej miery takto fungovať. Ďakujem veľmi pekne, pán Strejček. A teraz by som chcel dať slovo a pánovi Jorgensonovi a pán, potom komisii. Ďakujem vám, pán predseda. A ďakujem vám za túto možnosť, pretože poprvýkrát vlastne služby komisie sa môžu takto obrátiť na vás a hovoriť o globalizačnom fonde. Veľmi som vám vďačný za to, že môžem pripomienkovať tie návrhy, ktoré predložil spravodajca a tešíme sa na konštruktívnu rozpravu s parlamentom, pokiaľ ide o ďalší rozvoj tohto globalizačného fondu. A celkom jasne sa povedalo, že tento fond by mal podporovať e, pracovníkov, ktorí boli prepustení a nemal by podporovať firmy. Chcel by som počiarknúť, že nejaká spoločnosť v Európskej únii, a to e, zahrňa aj Dell v Írsku, nejaká spoločnosť nedostala nejaké financovanie alebo spolufinancovanie z Európskeho globalizačného fondu a v nadväznosti na prispôsobenie sa globalizácii. Nie je tam nejaký takýto účinok, nejakým spôsobom sme nepodporovali relokalizácie v spoločnosti. My sme veľmi pozorne sledovali, že či prišlo aj k premiestňovaniu pracovných miest, nebolo tomu tak. Nie je tomu tak ani v prípade Polsku a skutočne tie produkčné postupy sú odlišné. Chcel by som takisto privítať e, tú myšlienku, e, ktorá predniesla e, pani Anita v nadväznosti na iniciatívu 2020 tento globalizačný fond je jedným z mnohých nástrojov, ktoré budú fungovať. Špecificky sme hovorili o globalizačnom fonde práve v nadväznosti na fakt týkajúci sa priemyselnej konkurencieschopnosti a tento fond by mal vlastne podporovať nové trhy, respektíve vytváranie pracovných miest na nových trhoch a v nových spoločnostiach a naozaj sa veľmi tvrdo snažíme o to, aby tomu tak bolo. Chcel by som privítať tie myšlienky, ktoré boli predložené v nadväznosti na ďalší rozvoj globalizačného fondu a hlavne by som chcel predniesť istú pripomienku v nadväznosti na postupy, ktorými sa riadi využívanie fondu tak ako teraz veci vyzerajú a na základe 22 prípadov sme vlastne ukončili jeden cyklus financovania. Priemerný čas, ktorý to trvá od momentu, ako komisia dostane kompletné informácie z členského štátu až do momentu, kým nevyplatíme peniaze na účet pokladne patričného členského štátu. V priemere to trvá 225 dní. Už sme interne e, v komisii zredukovali naše vlastné postupy tým, že sme vlastne spojili dva postupy do jedného a tým pádom e, sa nám podarilo znížiť ten počet dní na 225 a budeme veľmi radi, keď sa nám podarí e, znížiť túto dobu o ďalších 40 až 45 dní v nadväznosti na platenie, vyplácanie takýchto úverov a prirodzene, že veľmi rýchlo v záležitostiach, ale musím vám pripomenúť, že podľa predpisov a podľa toho spôsobu, ako vlastne tento fond tieto finančné prostriedky produkuje, je vždy potrebné na základe našich diskusí e, s rozpočtovými orgánmi, ktorí samozrejme, a tá, tieto diskusie samozrejme zahrňajú Európsky parlament, preto je potrebné v podstate do, takýto čas, a e, pretože sú tu dve inštitúcie, ktoré vlastne spoločne vytvárajú ten rozpočtový orgán. A nie je nejaký iný spôsob. Pokiaľ nezmeníme predpisy a finančnú perspektívu a medziinštitucionálnu dohodu. A ja si naozaj myslím, že Teraz nie je čas, nie je vhodný čas na to, aby sa niečo takéto stalo. A tým sa dostávam k druhému bodu a poslednému. V súčasnosti sa zvažuje zo strany Európskej komisie, že v akom bode takýto návrh by sa mal predložiť v nadväznosti na uh, revidované, pozmenené m, predpisy. Pravdepodobne to bude budúceho roka, v budúcom roku, pretože budúci rok je posledným rokom um, kedy vlastne sa uh, berú do úvahy účinky hospodárskej krízy a práve preto ten návrh by mohol vyzerať trošku odlišne, ale je tam aj všeobecné prepojenie v nadväznosti na diskusie o eh, viacročnom finančnom rámci a o štruktúre budúceho rozpočtu. Komisia povedala pred troma týždňami v Švedsku, to, že presne o tom uvažuje, čo je u vás v bode 7 ako návrh a síce vytvorenie um, rozpočtovej linky pre globalizačný fond a hlavne pokiaľ ide o finančné vyhliadky, pretože tento fond by sa v podstate mal dostať na rovnaké postavenie, ako majú ostatné finančné nástroje a samozrejme zatiaľ sme nepredložili ešte návrh v tomto slova zmysle, ale neskôr to komisia predloží. Ešte posledná záležitosť, ktorá sa týka bodu 1. Veľmi sme radi, že vidíme, že e, sa snažíte požadovať viac informácií, e, viac údajov, štatistické údaje v nadväznosti na tento fond. V súčasnosti pracujeme na výročnej správe a navrhujeme, aby e, tam bol aj pracovný dokument pripojený k tejto výročnej správe, v ktorom by boli všetky štatistické údaje v nadväznosti na tie prípady, ktorými sa zaoberáme. Takže dúfame, že tam bude štatistická príloha, ktorá detailnejšie poukáže e, na to, ako sa uplatňovali tieto finančné prostriedky, ako to vlastne vyzeralo v nadväznosti na vek e, tých osôb, ktoré dostali takéto príspevky e, na príslušnosť pohľavy a tak ďalej a tak ďalej. Je to len začiatok pokusu podľa možností dať k dispozícii čo najviac informácií Európskemu parlamentu a aj rade a aj verejnosti, ktorá má o toto záujem. Veľmi podporujeme aj myšlienku, výmeny najlepších praktík. Komisia zorganizovala stretnutie so zástupcami všetkých členských štátov. Robíme to na pravidelnom základe dvakrát do roka. Organizovali sme rôzne semináre a vysvetľovali sme vlastne fungovanie a interpretáciu patričného nariadenia. A počas týchto stretnutí sme boli v kontakte s zainteresovanými, vymieňali sme si informácie s užívateľmi fondu, aby mohli inšpirovať iných k tomu, aby predložili takéto žiadosti. Teším sa na to, že budem um, spolupracovať aj naďalej s vašim výborom a prirodzene, že som si poznačil všetky tie návrhy, ktoré tu odzneli. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť. Pán Gensen, veľmi pekne vám ďakujeme. A teraz eh, by som eh, dal slovo znovu eh, pánovi spravodajcovi, aby uzavrel túto diskusiu. No, vážne kolegyne a kolegovia, Ďakujem vám za urobené návrhy, ktoré nám umožnia spoločne postupovať v budúcnosti a konkretizovať projekty. Takisto sa chcem poďakovať zástupcovi komisie za postoj k DELu. My sme včera mali výbor pre zamestnanosť, kde sme o tom hovorili. Ale myslím si, že taká hlboká, hlbšia diskusia v tomto bode je skutočne uh, a významná, keď je nejaký podnik e, reštrukturalizuje a zátvoria nie preto, že nie je konkurencieschopný, potom je úlohou fondu a e, pomôcť tým zamestnancom a nie podniku ako takému. Druhý bod, ale keď nejaký podnik reštrukturalizuje a otvorí nejakú novú produkciu, tak potom je potrebné položiť si otázku, prostriedkov či z iných a, európskych prostriedkov, napríklad z daňových a, prostriedkov, nie je táto nová činnosť na inom mieste subvencovaná napriek tomu, že podnik e, vykázal obrovský e, zisk. Ja neviem, do akej miery to je vôbec možné, ale budem sa veľmi tešiť, aby som s mojimi kolegami, tieňovými spravodajcami, ešte raz prešiel tento príklad, pretože či to bude z reštrukturalizačného fondu, alebo akokoľvek budeme tento nástroj nazývať, je to veľmi potrebné, pretože nemôže byť, aby podnik, ktorý robí skutočné zisky, vykazuje skutočné zisky, sa dal subvencovať ešte z prostriedkov daňových poplatníkov. Toto predsa nie, nie je možné, pretože máme predsa dosť podnikov, ktoré sa dostali do ťažkostí z globalizačných eh, problém, z globalizačného eh, pohľadu. A, takže predsa nie je eh, dobre, aby sme my nejakým spôsobom týmto nástrojom zachraňovali konkurencie neschopné podniky. A, a samozrejme nesmieme subvencovať také, ktoré prekladajú svoje sídlo <clears throat> alebo svoju výrobu a, a už vôbec nie z prostriedkov daňových poplatníkov. Takže teším sa veľmi tejto diskusii, takisto som otvorený pre ďalšiu diskusiu a, a teším sa na vaše ďalšie príspevky. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán Handel. Myslím, že do 8. júna môžete podávať pozorňovacie. um, Pozmiace návrhy. 28. júna sa o tom bude e, diskutovať a hneď sa bude o tom aj hlasovať a e, v, vo výbore pre rozpočet sa bude hlasovať 14. júla. Ďalej, prechádzame k ďalšiemu bodu, kde ide o práva e, spotrebiteľov. Pani Pietikainen, pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, existujúce práva spotrebiteľov riešila, riešia štyri smernice, ktoré sú minimálnou harmonizáciou a to našim členským štátom umožnilo príjmať, respektíve znemožnilo príjmať e, národnú legislatívu, prispôsobovať národnú legislatívu vlastným podmienkam. Čiže ak sú problémy s národnou legislatívou, či už sú to zákony o kontraktoch alebo vyššia úroveň ochrany, tak e, naozaj vidíme, že tá národná legislatíva v Európe sa odlišuje veľmi. Keď máme minimálnu smernicu, tak rozsah e, ochrany bol odlišný e, z pohľadu komisie alebo z pohľadu národných štátov a parlamentu. Vyššia ochrana sa vždy môže realizovať na národnej úrovni. Teraz, keď komisia navrhla zlúčiť tieto štyri e, smernice, aby bola plná harmonizácia, čo sa deje. Ona minimálnu harmonizáciu chce premeniť na plnú harmonizáciu a to vytvára závažné problémy technické, ale aj zásadné. prvom rade spomeniem novú chartu základných práv, ktorá eh, je v platnosti po vstupe do platnosti Lisabonskej zmluvy. Zabezpečuje vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov. Ale otázka je, či plná harmonizácia eh, týchto zásad by bola proti charte základných práv. Stratégia EÚ 2020 aj niektoré body našej politiky majú za cieľ vysokú kvalitu produktov a environmentálne udržateľné produkty. Táto plná harmonizácia by mala za následok v mnohých štátoch že sa nezvyší, ale naopak zníži úroveň ochrany spotrebiteľov a to by mohlo spôsobiť zníženie kvality produktov alebo očakávanú dĺžku životnosti, alebo by to mohlo negatívne ovplyvniť eh, ich udržateľnosť mohlo by to mať negatívne dopady na dôveru spotrebiteľa a na všetky tie zásady, ktorých sa chceme držať. No a potom štvrtý problematický bod. Národné e, zákony pre verejné obstarávanie. Myslím si, že toto je už e, E, e, národné zmluvné práva sú e, veľmi odlišné a na rade bola už veľmi komplikovaná diskusia o tom, ako by plná harmonizácia ovplyvnila to zmluvné právo a a malo by to dopady aj na iné oblasti národných zmluvných práv. Jedna dobrá vec v návrhu komisie je tá, že by sme mali zväčšiť vnútorný trh a podporiť cezhraničný obchod a elektronický obchod. Podľa mojich informácií je dosť otázne, či táto plná harmonizácia práv spotrebiteľov je najlepším cieľom na, na splnenie tohto cieľa, ktorý podporujem. Ak porovnávame náš systém so systémom USA, ma, oni majú určité odlišnosti v jednotlivých štátoch, čo sa týka ochrany spotrebiteľa a napriek tomu ich vnútorný trh funguje oveľa lepšie. Pokiaľ ide o predajcov digitálnych e, tovarov a elektronický obchod, hovoria, že oni sa snažia riešiť tieto odlišnosti v jednotlivých členských štátoch tým, že spotrebiteľovi ponúkajú ten najlepší postup, ktorý vyberú z jednotlivých národných modelov ochrany spotrebiteľa. Čiže títo predajcovia to nevnímajú ako problém. Podľa štúdií tieto veci majú vplyv na kultúru alebo to ovplyvňujú aj vkus alebo dôvera, dôvera platobným systémom a tak ďalej. Je to ovplyvnené mnohými faktormi, čiže bolo by samozrejme lepšie, keby sme harmonizovali a zlepšili naše platobné systémy. A takisto predpokladám, že najvyššia možná úroveň ochrany spotrebiteľa by zvýšila dôveru spotrebiteľa. To by bolo oveľa lepšie než kompromisný prístup. Takže zhrniem to tak, že v tomto okamihu by sme podľa mňa nemali plne a harmonizovať ochranu spotrebiteľa, ale je to dobré ako cieľ za predpokladu, že sa tu bude robiť E, s vysokou ochranou e, spotrebiteľa. Čiže nie som proti plnej harmonizácii, ale ide mi o metódu a o úroveň, do akej sa to bude realizovať. Myslím si, že by sme mohli harmonizovať kapitolu 1, teda terminológiu, definíciu rôznych vecí, potom by sme mohli harmonizovať podmienky, vracania tovaru a tak ďalej. To sú také menšie záležitosti, to by sme mohli harmonizovať, ale nie tie zásadné veci. Takže na záver a ešte dve, dva, dve pripomienky. Jedna je polutovania hodné, že komisia v tomto bode nebola schopná lepšie predpokladať e, vývoj tovarov. Máme tu teda produkty, ktoré sú kombináciou fyzického produktu, služby. Napríklad mobilné telefóny. Máte software, máte napríklad hudbu, ktorú máte v telefóne. Čiže ak napríklad telefón funguje perfektne a ste spokojní so softverom, ale nepáči sa vám hudba, pretože celý rok tam nemáte nové skladby, tak potom koho je to chyba? Je to chyba produktu alebo nie? Čiže už v úvodnej eh, časti by sme mali to zadefinovať tak, že eh, ide iba, nejde iba o hmatateľné, ale aj o nehmotné tovary. Druhá pripomienka Chcela by som, aby komisia zohľadnila v príprave, že potrebujeme alternatívne metódy na úrovni spotrebiteľa aj na národnej úrovni pre riešenie sporov, aj na komunitárnej úrovni. Čo tým myslím? Je to určitý druh záruky, o ktorej sme diskutovali, či to bude 2 roky alebo až 10 rokov. Je to ale neflexibilná metóda, pretože nemôžeme očakávať od výrobcu, aby vyrobil nejaký e, výrobok, ktorý by mohol napríklad pero, ktoré by mohlo mať životnosť 10 rokov. Ale pri iných výrobkoch sa to dá očakávať. Bolo by férové, aby existoval nejaký mechanizmus riešenia sporov na národnej aj na komunitárnej úrovni, v rámci ktorého by sme e, vedeli, čo, čo môžeme naozaj očakávať, e, pokiaľ ide o životnosť, čo je realizovateľné. Pretože táto vec je definovaná odlišne v jednotlivých členských štátoch, čo je chyba, čo je skrytá chyba alebo viditeľná chyba produktu a tak ďalej. Tu by sme sa mali uberať tým smerom, e, že by sme mali e, si povedať, akú životnosť od produktu môžeme očakávať. No a potom tie finálne služby. Myslím si, že je veľmi dobre, že je to regulované v osobitnej smernici. Jediný problém, ktorý tu je, že keď máme malé produkty, ktoré spadajú do iných smerníc, napríklad spotrebiteľské úvery, že napríklad e, si kúpite mobilný telefón a máte, alebo máte nejaké poistenie, ktoré je súčasťou balíka. Tie by v budúcnosti mohli byť e, regulované nariadením o e, nekalých podnikateľských postupoch. Ďakujem. Ďakujem pani Pietikainen. Štyri prihlášky do diskusie. A takisto sa hlási komisia a o desiatej by sme mali začať s hlasovaním, takže všetkých poprosím, aby hovorili stručne. Pán Sanchez Prisedo. Ďakujem, pán predsedajúci. Najskôr sa chcem poďakovať spravodajkyni za túto správu. A chcem ešte niečo doplniť. Tri aspekty by tu mali byť ešte zdôraznené. V prvom rade ide o e, práva spotrebiteľa, potom o dopady na finančné služby a po tretie postup, ktorý by mali mať k dispozícii spotrebiteľa, keď ide o finančné mm, služby. Máme tu teda tú smernicu, ktorá má určitý názov, ale ten názov neodráža cieľ smernice. Čiže ide o to, aby sa zlúčili štyri smernice, ale nevytvára sa žiadny prierezový nástroj na ochranu spotrebiteľa. Čiže nejde o práva spotrebiteľa, ide skôr o to, aby sa podporil vnútorný trh. Mali by sme teda jasne povedať, o čo tu ide. Ak nám ide o spotrebiteľa, tak to musí byť potom prioritný cieľ. A mali by sme povedať, že tým, že ochraňujeme práva spotrebiteľa, posilňujeme vnútorný trh. Potom k tej harmonizácii. To, tie, to nie je takisto univerzálne riešenie na všetko, ale e, slúži to určitým cieľom, ktoré by sme nemali strácať zo zreteľa. Plná harmonizácia by za určitých okolností e, mohla byť dokonca negatívna pre práva spotrebiteľa. Je tu fragmentácia, odlišné zákony a príliš silná harmonizácia by mohla práva oslabiť. Ak by sa naozaj také niečo stalo, tak potom by sme vytvorili veľa nedôvery zo strany spotrebiteľov. Tomu by sme sa mali vyhnúť. Myslím, že pán Monty sa jasne o tom vyjadruje v jeho správe. Keď chceme harmonizáciu, tak by sa mala realizovať iba vtedy, ak je nevyhnutná pre fungovanie vnútorného trhu. Inak by členské štáty mali mať naďalej svoju flexibilitu, aby vytvárali väčšiu úroveň ochrany spotrebiteľa. Druhá pripomienka k finančným službám. Ide o to, či je to horizontálna smernica alebo nie. Ak áno, tak potom tam musia byť zapracované aj finančné služby. Ja som za to, aby sme zvolili horizontálny prístup, ale takisto sa domnievam, že finančné služby sú osobitnej povahy a že tu by mali platiť trošku iné pravidlá. Nemyslím si, že je správne, keby sme urobili čiastočnú výnimku a čiastočnú integráciu. Najlepšie by bolo, keby tam boli dve doložky, dve klauzuly. Jedna špecifická, ktorá by zabezpečila, že všetky normy, že Všetky všeobecné e, normy majú prednosť pred špecifickými normami a druhá, ktorá by hovorila o tom, že sa bude, budú skúmať osvedčené postupy v členských štátoch, pretože inak by sme opätovne ohrozovali fungovanie vnútorného trhu aj práva spotrebiteľa. No a potom je tu ešte pár aspektov, ktoré sú dôležité pre túto smernicu. Napríklad telefonický predaj, nevyžiadaný telefonický predaj a prepojenie s dôchodkovými systémami. To, čo sa často deje automaticky. No a potom zmluvy o poistení, ktoré sa e, automaticky predlžujú Myslím si, že by sme mali pracovať smerom k charte spotrebiteľských práv Európy v oblasti finančných služieb. Tu na, toto je naozaj neorané pole. Mali by sme podporovať aj vzdelanosť v tejto oblasti na úrovni členských štátov, mali by sme uľahčiť tarifné rokovania a mali by sme vypracovať výročnú správu. To sú všetko otázky, ktoré sú ešte otvorené, neuzatvorené a e, preto sa nejedná o smernicu, ktorá by paušálne pokrývala práva spotrebiteľov. Ďakujem pán Sanchez. Ďalší rečník, prosím veľmi stručne. Ďakujem pán predsedajúci. Ja som vás eh, nepočula, ale myslím, že chcete, aby som bol stručný. Však ďakujem spravodajcovi za spoluprácu. Myslím, že je škoda, že sme opustili myšlienku plnej harmonizácie. Ambícia tejto revízie by mala byť dosiahnuť vysoký stupeň harmonizácie. Nemôžeme to vnímať ako veľký úspech, ak vytvoríme iba jednu smernicu z predchádzajúcich štyroch smerníc. Myslím si, že by sme sa mohli zamýšľať nad nejakým tranzitným prechodným obdobím alebo niečím takým. Ale cieľom musí byť plná harmonizácia. Pokiaľ ide o to, čo povedal pán Sanchez Presejdo o horizontálnom prístupe a o finančných službách, myslím, že áno, o tom sa musí hovoriť. Smernica o úverových zmluvách pre spotrebiteľov vyníma e, pôžičky vo výške menej ako 200 eur. Myslím, že by sme mali jasne povedať, že úvery v nižšie ako 200 eur by mali byť pokryté touto smernicou. Veľké problémy sú aj v tom, že tie tzv. SMS e, úvery, malé úvery, by mali byť zahrnuté v predzmluvných e, informáciám kvôli úrokovým sadzbám. To by bolo dobré pre 10 tisíce spotrebiteľov, nie len pre e, mladých, ktorí riskujú, že sa veľmi zadlžia prostredníctvom skrytých úrokov. Napríklad využili iba svoj mobilný telefón, použili ho a majú zrazu na krku 200-400 eurový dlh. Pán predsedajúci, ešte jedna kontroverzná vec. Myslím si, že musíme tu mať odvolávku na kolektívnu nápravu. To by naozaj e, pomohlo spotrebiteľom, ktorí nakupujú v zahraničí. Takýto e, súdny mechanizmus by zvýšil spotrebiteľskú dôveru a umožnil by riešiť e, neseriózne podnikateľské praktiky, aj keď ide iba o malé čiastky. Podporujem pozmenujúce návrhy spravodajcu, spravodajkyne, musíme riešiť aj služby s digitálnym obsahom, to by malo byť zapracované do rozsahu pôsobnosti smernice. Najmä preto, že očakávame nárast obchodu s takýmito službami a s takýmito produktami. A pokiaľ ide o to, o to národné zmluvné právo, to by tam tiež malo byť zapracované. Ďakujem, pán Schmidt. Pán Kamfan, nech sa páči. Ja by som chcel veľmi rýchlo niečo povedať. Ja som do veľkej miery e, na rovnakej línii ako spravodajkyňa. Chcem ešte doplniť, že súhlasíme s tým, čo povedal Ole Schmidt e, o kolektívnej náprave. Chceme, aby to tam bolo. A mám jednu otázku pre spravodajkyňu. Nechápem, prečo sú tam iba dva pozmenujúce návrhy, pretože e, by si táto smernica zaslúžila viac e, pozmeňujúcich návrhov a sú tu iba dva, preto sa pýtam spravodajkyne, prečo to tak je. Ďakujem pán Kamfan, pán Fox. Uh, you, Ďakujem. Moja skupina podporuje to, aby sme znížili záťaž pre podniky, ktoré chcú pracovať na cezhraničnej úrovni a chceme zvýšiť ochranu spotrebiteľa. Súhlasíme s pani Piety v tom, že plná harmonizácia práv by mohla viesť k zníženiu úrovne ochrany spotrebiteľov. Napríklad v Spojenom kráľovstve spotrebitelia majú nárok odmietnúť e, produkt a to je naozaj veľmi cenené právo a to by bolo dobre, keby to mala celá Európa. Takisto súhlasíme s pani Pietikejnin v tom, že obmedzenie záruky na dva roky to je nedostatočné. V Spojenom kráľovstve je to 6 rokov Nechceme, aby sa obmedzovali spotrebiteľské práva. Jedna oblasť, kde nezdielame e, názor spravodajkyne, sú finančné služby, pretože by mali byť podľa nás vyňaté z rozsahu pôsobnosti tejto smernice, pretože e, majú osobitný charakter. To je všetko. Pán predsedajúci, hovorí pán, pani Stilar. Ďakujem, pán predsedajúci, ďakujem spravodajkyni ako členka výboru pre e, vnútorný trh chcem povedať, že zajtra alebo dnes popoludní o tom budeme hovoriť. E, vítam túto rozpravu. V, súhlasím so spravodajkyňou, pokiaľ ide o plnú e, harmonizáciu. Má to síce zni, zvýšiť ochranu spotrebiteľa, ale napríklad v Škótsku, to sú ľudia, ktorých ja reprezentujem, tam by to znížilo úroveň ochrany spotrebiteľa Eh, bola by tam, bol by tam cezhraničný problém už eh, medzi Škótskom a Anglickom, nielen medzi členskými štátmi. Ja chcem eh, sa spýtať spravodajkyne, či si myslí, že by sme sa mali vrátiť k smernice o právach spotrebiteľa, k tomu drawing board. Ďakujem. Ďakujem. Pani Stiller. Teraz dám slovo spravodajkyni, aby uzatvorila čo najskôr. Uh, uh, Budem brať vaše pripomienky do úvahy. Nemáme bohužiaľ viac podmenujúcich návrhov, pretože sme zaujali také stanovisko, že by sme nemali vlastne pokračovať ďalej v tejto harmonizácii a práve z toho dôvodu vlastne ide len o zmeny znenia patričných článkov. Pokiaľ ide o túto kolektívnu nápravu, to samozrejme vezmem do úvahy v nadväznosti na našu správu, ak samozrejme bude e, jednomyselne toto schválené politickými e, skupinami, pokiaľ ide o túto záležitosť. Ja naozaj si myslím, že budeme môcť v podstate postupovať aj s harmonizáciou terminológie, pretože ja osobne nie som v podstate za to, aby sa harmonizoval tzv. e-commerce, ehm, čiže predaj cez e, elektronické médiá, pretože ja si naozaj myslím, že to je záležitosť medzi spoločnosťami a spotrebiteľmi. Ďakujem vám. Takže ehm, to by som vám chcel oznámiť, že lehota na predloženie e, pozmenujúcich návrhov je 8 júna. Hlasovať sa o tom to bude v našom výbore 13. 26. sa bude o tomto hlasovať e, vo výbore pre vnútorný trh a 21. 1. decembra by sa malo o tomto hlasovať v, na plenárnom zasadnutí. Všetkým by som sa vám chcel poďakovať e, za disciplínu, ktorú ste preukázali, pokiaľ ide o túto diskusiu a mali by sme pokračovať teraz hlasovaním. Uh, Dobre, takže vás všetkých uh, pozdravujem a chcela by som vám pripomenúť, že dúfam, že máte svoje hlasovacie karty v prípade, ak by sme narazili na niečo, čo budeme musieť počítať. Is that the right way for that? Was that...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 Uh, right, everybody, can we, can we have a test? V poriadku, takže mohli by sme si prosím vás pekne vyskúšať hlasovanie. Odskúšame si vaše hlasovacie karty. Takže testujeme. Otváram hlasovanie, prosím, mohli by ste každý zahlasovať akokoľvek, len aby sme v podstate zistili, že koľko ľudí vlastne hlasuje týmto testovacím. Prosím vás pekne, mohli by ste testovať to zhlasovacie zariadenie. Ďakujem vám. Takže jednomyselní sme v tomto v poriadku. Zdá sa, že nemáme nejaké karty navyše, takže je to v poriadku. A v tom prípade by sme mohli začať s samotným hlasovaním. Takže budeme hlasovať o návrhu správy Wernera Langena v nadväznosti na trhy s derivátmi. Takže prosím vás, kompromisný návrh C9. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal hlasovania? je prijatý. Teraz prejdeme na pozmeňujúci návrh 84, ktorý je teraz vlastne v dvoch častiach. Tá prvá časť, to je bod 1a, až po prvú kočiarku. Takže tí, ktorí sú za prvú časť, ktorí sú proti, kto sa zdržal hlasovanie, prvá časť je prijatá a druhá časť, to je tá, ten zbytok textu, kto je za, pro, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. Zdá sa, že je táto druhá časť zamietnutá, i keď, ak mám byť úprimná, mám taký pocit, že toto bolo pokryté ešte na nejakom inom mieste. 25, kto je za, proti, kto sa zdržal hlasovania, prijatý. 84 6 a sedmička tým pádom vypadávajú. Teraz kompromisný návrh C10 v dvoch častiach. Pán Kanfan, áno, máme ústne pozmenujúci návrh. Týka sa to druhej časti kompromisu 10. Chceli by sme dať preč slovo principle a ak odstraníme toto slovo. Mohli by sme zahlasovať za druhú časť kompromisu, pretože si uvedomujeme, že otázka likvidity je jedna z hlavných otázok. Vy ste o tom včera sami hovorili, takže myslím si, že je tu dosť široký kompromis. Ale keby sme povedali, že je to základná vec, ktorú musíme zohľadniť, s tým máme problém. Ďakujem. Uh, Mr. Langen. Pán Langen. Prepačte. Ak je s tým uzromená tá pani, ktorá predložila tento návrh, ja ako spravodajca som s tým uzrozumený. Môžem súhlasiť s tým, že by sme to vymana, vy, vymazali, pretože tam sa hovorí o istom princípe, nie o danom princípe. Takže by sme to mohli vnímať takýmto spôsobom. A ak budete s týmto spokojní, som pripravená akceptovať e, vymazanie tohto textu? pretože e, vaša angličtina je celkom určite lepšia ako moja francúzština. V poriadku. Takže teraz budeme hlasovať e, o prvej časti kompromisného návrhu 10, kto je za, proti, kto sa zdržal hlasovania, prijatý. A druhá časť bez tých toho princípu, kto je za, proti, kto sa zdržal hlasovania. Aj tá je prijatá a ten princíp, tá zásada tam nie je spomínaná. A teraz prejdeme na pozmenujúci návrh 100. Kto je za? Proti? Zdržal sa hlasovanie? Zamietnutý. 102. Kto je za? Proti? Zdržala sa hlasovania. Myslím, že to bolo prijaté. Chcete si to skontrolovať? Takže skontrolujeme si tie dve veci. 102. Každý hlasoval? Uzatváram hlasovanie. Takže je zamietnutá 102. V poriadku. 103 bolo stiahnuté, teraz sa dostávame na 104. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal hlasovania? Myslím, že je to zamietnuté. Môžeme si to skontrolovať, ak chcete. 104. Kontrola. Každý hlasoval? Uzatváram hlasovanie. A je to zamietnuté. Takže teraz prejdeme na pôvodný text, kto je za, pôvodný text, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania, prijatý. 105, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania, Myslím, že je to dosť e, nejasné, takže 105, prosím, skontrolujeme si prostredníctvom elektronického hlasovania. Všetci hlasovali. Takže každý hlasoval. Uzatváram hlasovanie. A tento návrh je prijatý. 106, kto je za? Proti? Zdržal sa hlasovania prijatý. Kompromisný návrh C11, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania prijatý. Takže teraz sa dostávame na 116, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania prijata. 117, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania prijata. 118, kto je za, proti, Zdržala sa hlasovania. Myslím, že tento návrh je zamietnutý, ale môžeme si to skontrolovať. Ešte raz prosím, 118. Všetci hlasovali? Uzatváram hlasovanie. Takže je zamietnutý. Pôvodný text, pokiaľ ide o odsek 5, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania prijatý. 119 za, proti, zdržal sa hlasovania zamietnuté. 120 za, proti, zdržal sa hlasovania prijaté. 121 za, proti, zdržal sa hlasovania. To je zase nie celkom jasné, takže prosím vás, 121 si skontrolujeme ešte raz. Všetci hlasovali? Uzatváram hlasovanie. Takže znovu je to zamietnuté. 122. Kto je za? Proti? Zdržal sa hlasovania. Prijaté je to, myslím. C12. Znovu. Nie, je to teraz je v jednej časti. Takže C12. Hlasujeme o tom ako o celom texte. Kto je za, proti, zdržal sa hlasovania prijatá. A teraz prejdeme na 190. Kto je za, proti, zdržal sa hlasovania prijatá. 131. Kto je za, <clears throat> proti, Zdržal sa hlasovania zamietnutý je tento návrh. Kompromisný návrh C13. Kto je za? Proti? Zdržal sa hlasovania prijatý. Teraz prejdeme na 138. Kto je za? Proti? Zdržal sa hlasovania prijatá. 139 bola stiahnutá, takže teraz prejdeme na 140. Kto je za? Proti? Zdržal sa hlasovania zamietnutý je tento návrh. Kompromisný návrh C14. Všetci tí, ktorí sú za, a je to prijaté. Takže teraz prejdeme na 150, kto je za, proti, kto sa zdržal hlasovania, prijatie tento návrh. 152, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania, prijatý. Kompromisný návrh C16, kto je prosím za, proti, kto sa zdržal hlasovania, prijatý je. Teraz prejdeme na 164. Všetci tí, ktorí sú za, proti, ktorí sa zdržali hlasovania, zamietnutí. 165. O tom nemusíme hlasovať, pretože to je vlastne zahrnuté do kompromisného návrhu C9 a už sme to odhlasovali. Je, bolo to tam presunuté, ale dvakrát sme to mali na zozname hlasovacom. Takže nemáte to všetci na zozname, takže prejdeme na 166, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania, prijatý je návrh. 167, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania, prijatý. Aj ten pôvodný text nie. Takže 168 za, proti, zdržal sa hlasovania, prijatá. 169, kto je za, proti, zdržali sa hlasovania. Prijatý je návrh 170. Kto je za? Proti? Zdržal sa hlasovania. Zamietnutý. 171. Kto je za? Proti? Zdržal sa hlasovania. Ten je prijatý. 172. Za? Proti? Zdržal sa hlasovania. Prijatý. Kompromisný návrh C16 v dvoch častiach. Takže hlasujeme <clears throat> o, teraz o prvej časti. Kto je za, proti, zdržal sa hlasovania. Prijata. A teraz druhá časť. A teraz tam máme dve alternatívy, pretože tam máme <clears throat> ústny pozmenujúci návrh zo politické strany e, socialistov a demokratov s tým, že by sa mala nahradiť e, posledná časť druhej vety následovným textom. <clears throat> Takže všetci tí, ktorí sú za pôvodný text, toto je prijaté. Pretože pôvodne vlastne tá tretia časť bola dodatkom kto je prosím za? Proti? Držal sa hlasovania? Takže to je prijaté. Takže tie slova navyše vlastne budú dodatkom. A na plenárke to trošičku musíme usporiadať. A teraz prejdeme na 181. Kto je za, proti, zdržal sa hlasovania, prijatý. 182. Kto je za, proti, zdržal sa hlasovania, prijatý. 183, kto je za? Proti? Zdržal sa hlasovania? Prijatý. Kompromisný návrh C17A. Všetci tí, ktorí sú za, proti, zdržali sa hlasovania, prijatý je návrh. A teraz prejdeme na kompromisný návrh C18 na druhej strane. C18, kto je za, proti, zdržali sa hlasovania, prijatý. Teraz prejdeme na 198, pozmenujúci návrh 198. Všetci tí, ktorí sú za, proti, zdržali sa hlasovania, zamietnutí. 208, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania, prijatý. 209, kto je za, kto je proti, zdržal sa hlasovania, prijatý. 210, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania, zamietnutý. 211, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania, to je prijatý návrh? Ja tam nemám nič vyznačené, čo by malo vypadnúť. Ja hovorím o 211. -ke. Neviem, prečo by mala vypadnúť. Keď chcá si niečo povedať, áno, faktická poznámka. Na mojom uh, zozname je jasne napísané, že to vypadne, ak ten kompromisný návrh C18 vlastne bude prijatý, pretože tam to pokrýva, pretože tam ide vlastne práve o toto obchodovanie z eh, CDS eh, a tam je to celkom jasne napísané. Opýtame sa spravodajcu. Podľa môjho presvedčenia to nie je tým pokryté a musíme eh, o tejto časti hlasovať naozaj samostatne, pretože to je špecializovaná záležitosť. Ja si myslím, že by sme mali o tom hlasovať ako o dodatku. Ak tam niečo nie je jasné, potom to budeme musieť zlepšiť pred plenárnym zasadnutím. Práve sme hlasovali o 211 a 211 sme prijali, takže teraz by sme mali vlastne hlasovať o 212. Kto je za, proti, zdržal sa hlasovania, prijat, zamietnutý. 213. Kto je za, proti, zdržal sa hlasovania, prijatá. 214, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania, aj tento návrh je prijatý. 215, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania, prijatý. 216 za, proti. Tu 216 by som si chcela s vami ešte raz skontrolovať. Otváram hlasovanie. Všetci hlasovali. Uzatváram hlasovanie. Tento návrh je zamietnutý. 217, kto je za? Proti? Zdržali sa hlasovania zamietnutý. Kompromisný návrh C19. Všetci tí, ktorí sú za, proti, zdržali sa hlasovania, je prijatý. Prejdeme teraz na Kompromisný návrh C20 na nasledujúcej strane. Kto je za, proti, držal sa hlasovania. Teraz prejdeme na DV6. Kto je za, proti, nikto nehlasuje. Ide o odsek 6. Ide o návrh DV odsek 6. Spravodajca je presvedčený, že toto pokrýval kompromisný návrh, alebo je proti tomu. Nie je to akokoľvek. Možno, že by sme mohli hlasovať a vy by ste mohli byť proti tomu, ak si myslíte, že to bolo už pokryté tým. Takže budeme hlasovať o, o odseku 6. Prepačte, faktická poznámka. Tu sa hovorí v týchto mojich poznámkach, že kompromisný návrh 20 pokrýva aj e, návrhy 9, 2, 3 a 6. A ja si naozaj myslím, že to je týmto kompromisným návrhom pokryté. Takže potom ešte prišlo k jednej e, dosť neskorej zmene, ale ak ste s tým spokojní a myslíte si, že to je tým pokryté a spravodajca si tiež myslí, že je to pokryté, tak to budeme považovať za pokryté a nebudeme o tom hlasovať. Ja budem radšej, ako by, keď nebudeme hlasovať, ako hlasovať proti tomu. Takže odsek 17a. Kto je za, proti, prijatý. Pozmenujúci návrh 239 a tak ďalej vlastne kvôli 238 padajú. Takže ideme teraz na kompromisný návrh C21. Kto je za, proti? Kto sa zdržal hlasovania prijatý? Teraz 247, e, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania, zamietnutý. 248, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania, prijatý. 249 za, proti, zdržal sa hlasovania, Prosím. 249. Prepačte, ja nemám 249. Je tam 250 aj 247, ale toto nie. 249, Takže vy ste presvedčení, že tá 249 je pokrytá? Áno, kompromisným návrhom 15. Tu to nemám takto poznačené. Ak spravodajca je spokojný s tým a tvrdí, že je to pokryté, v poriadku. Takže teraz v tomto prípade prejdeme na 250. Pozmenujúci návrh 250, kto je za, proti, držal sa hlasovania, je prijatý, ale myslím si, že by bolo lepšie, keď si to skontrolujeme 250. Všetci prosím hlasovali. Je prijatý tento návrh. Odsek 19, pôvodný text, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania, prijatý. 251 za, proti, zdržal sa hlasovania, prijatý. 252 za, proti, zdržal sa hlasovania, prijatý. 253, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania, prijatý. 254, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania, prijatý. Pôvodný text odsek 20, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania, prijatý. Pozmenujúci návrh číslo 1, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania, prijatý. Dvojka, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania, prijatý. Pozmenujúci návrh 3, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania, prijatý Myslím, že je prijatý, ale tú trojku by sme si mohli skontrolovať, ak chcete. Každý hlasoval? V poriadku? Takže je to prijaté, celkom jasné. Kompromisný návrh C1, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania, prijatý. Pozmenujúci návrh 8, kto je za, proti, kto sa zdržal hlasovania, zamietnutý 9, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania, zamietnutý 10, za, proti, zdržal sa hlasovania, prijatý. Pôvodný text, ide tam vlastne o a úvodné ustanovenie C, prijatý pozmenujúci návrh 11, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania, prijatý texte, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania prijatý. Lingvistická a zmena, to je 13, o tom nemusíme hlasovať, 14, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania zamietnutý, 15, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania prijatý, pozmenujúci návrh 16, za, proti, zdržal sa hlasovania zamietnutý, kompromisný návrh C2, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania prijatý. Teraz prejdeme na 22. Kto je za, proti, zdržal sa hlasovania. Myslím si, že to bolo prijaté, ale si to skontrolujeme. 22, prosím, skontrolujeme si to. Všetci hlasovali? Ešte niekto iný? Máme o jedného socialistu viac. Teraz je to v poriadku, takže uzavrieme hlasovanie. A tak je to predsa len prijaté. Dvadsať sedmička. Kto je za? Ale prepačte, toto má vypadnúť 27, 20, 23 a aj 30 vypadávajú. Takže 24. Všetci tí, ktorí sú za, proti, zdržali sa hlasovania prijatí. 25, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania prijatí. V troch častiach máme 26. Prvá časť. to je za, proti, zdržal sa hlasovania prijatá. Druhá časť. Kto je za, proti, Zdržal sa hlasovania zamietnutá. Tretia časť, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania, tá je prijatá. Pozmenujúci návrh 28, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania, prijatý. 29, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania, zamietnutý. Kompromisný návrh C4, za, proti, zdržal sa hlasovania, prijatý. Teraz prejdeme na 35. Kto je za? Proti? Zdržal sa hlasovania prijatý. Kompromisný návrh C5. Kto je za? Proti? Zdržal sa hlasovania prijatý. To bola tá prvá časť. Prosím vás, asi ste si uvedomili, že to je v dvoch častiach druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržal sa hlasovania. Môžeme si to skontrolovať. Druhú časť, prosím. Všetci hlasovali. Takže to je zamietnuté. Teraz prejdeme na pozmeňujúci návrh 37, 37 za, proti. Zdržal sa hlasovania, myslím, že je prijatý, ale môžeme si to skontrolovať. Príliš veľa rúk som tam videla. Takže 37 si skontrolujeme. Všetci hlasovali. je tento návrh prijatý. Ale bolo to naozaj veľmi tesne tentokrát. Pozmenujúci návrh 40. O tom sa hlasuje ako o dodatočnom, kto je za, proti, zdržal sa hlasovanie, zamietnutý. 43, kto je za, proti, kto sa zdržal hlasovania, prijatý. Kompromisný návrh C6 a máme tam novú časť v strede, s ktorou všetci súhlasili, kto je za, proti. Kto sa zdržalo hlasovania prijatý. Teraz prejdeme na C7, kompromisný návrh C7 znovu. Tam máme detailné transakcie uprostred, detailnú transakciu, kto je prosím za, pri, proti, zdržal sa hlasovania. Teraz je to prijaté, teraz prejdeme na 66, kto je za, proti, kto sa zdržal hlasovania prijaté 67, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania prijatý, 68 za, proti, zdržal sa hlasovania prijatý, C8, všetci tí, ktorí sú za, proti, zdržali sa hlasovania prijatí, 69, všetci tí, ktorí sú za, proti, zdržali sa hlasovania prijatí, je tento návrh C22, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania prijatý. Teraz prejdeme na C23. Pán Kempeň. Podľa včerajšej diskusie o tejto téme a e, tej diskusii o tom, či tam má byť a alebo alebo, chceme navrhnúť pokus o kompromis, lingvistický kompromis, ktorý by hovoril, Citujem v angličtine, tretí riadok. EU currency and relating to an underlying EU entity or relating to, uh, to, an EU financial institution, to which an EU uh, financial institution is party. So clear... Čiže sú tu dve riešenia. E, jedno je príliš úzke, kde sú tri podmienky zároveň, ale potom je tu príliš široké riešenie a tam sa musí splniť jedna z troch podmienok a náš návrh je kompromis, to znamená prvá e, podmienka plus druhá alebo prvá plus tretia. Čiže buď 1 plus 2 alebo 1 plus 3. Podľa nás e, toto by bolo dobrým jazykovým spôsobom, ako by to prezent ako by sme to prezentovali, ako by to bolo zrozumiteľnejšie vo všetkých e, jazykoch, pretože je tu aj problém e, čiarky. Čiže náš návrh je EU e currency or EU currency and financial institution. Okay. Na základe toho, že sme vlastne argumentovali o tomto už včera, to v podstate bol kompromisný návrh, kompromisný návrh zo strany štyroch skupín. Chápem samozrejme, že o čo ide pánovi Campbellovi, ale nechápem ešte, ako by sme to mohli sformulovať. Mohli by sme, hádam, trošku zlepšiť to znenie predtým, ako to dáme na plenárne zasadnutie. Navrhla by som, aby sme hlasovali o texte tak, ako bol pôvodne navrhnutý. Ja by som chcela navrhnúť, aby sme hlasovali a potom budeme mať možnosti korekcií pred plenárkou. Je to relatívne jednoduché, pretože na oboch stranách v podstate by sme dali tri veci alebo eh, len eh, dve veci z troch. O tom sme dosť eh, dlho diskutovali a moja skupina bola včera večer toho názoru, že by sme v podstate mali nechať to pôvodné znenie, to znamená, že to A by bolo na oboch miestach. Takže v tom prípade budeme hlasovať o kompromisnom návrhu C23 v pôvodnom texte. V pôvodnom znení, kto je za, Bohužiaľ nepočujeme, alebo nehovoria na mikrofón. Ten ústny pozmenujúci návrh vlastne padá, pretože proti nemu boli vznesené námietky. Je formálne vznesená námietka v nadväznosti na ústny pozmenujúci návrh a to dodatočné znenie. A práve preto nemôžeme o tomto hlasovať. Správodajca navrhuje, aby sme hlasovali o pôvodnom texte. A o tom by sme mohli hlasovať, pretože včera vlastne e, sa za takéto hlasovanie postavili prakticky všetci. Neviem v podstate, či tomu mm, dostatočne rozumiem, ale námietky námietku mal, neviem, či, či mal spravodajca námietku len voči tomu e, návrhu, ktorý pán Kompan predniesol, alebo či mal námietku aj voči ústnemu pozmeňujúcemu návrhu, ktorý predniesla moja skupina. Ide o to, že včera sa o tejto záležitosti naozaj veľmi rozšírne diskutovalo a moja politická skupina v podstate uh, tam e, jednoducho povedali celkom jasne, že to musí byť v podstate e, v tom znení, v akom to bolo predložené spravodajcom. Môžeme samozrejme o tom hlasovať, pokiaľ ide o AA alebo A alebo, ale mne samozrejme e, je, takže ten ústny Návrh je istým spôsobom v dvoch častiach, takže o čom budeme hlasovať? Budeme hlasovať o kompromisnom návrhu C23 a potom uvidíme, že či ten pôvodný text, tam ide medzi, o to spojenie medzi EU e, subjektom a vlastne um, subjektom, ktorého zmluvnou stranou je aj nejaký subjekt EÚ. Ja viem, čo chcete. Chcete hlasovať, ale samozrejme, že závisí od toho, že či budeme mať väčšinu. Takže hlasujme o kompromisnom návrhu C23. Všetci tí, ktorí sú za, proti, zdržali sa hlasovania. Takže je to prijaté. Pán bolmen? pán bolmen, je to prijaté aj bez vašej skupiny. Nech je to tak alebo onak. Je to každopádne prijaté. Pani predsedajúca, pozrite sa. Tam nejde o nejaký boj e, v nejakom ringu. Tu ide o pravidlá. Tie pravidlá celkom jasne hovoria o tom, že musíme spraviť istý pokus o rozumné riešenie e, komplikovaných problémov. E, moja politická skupina zaujala následovné stanovisko, že v podstate pokiaľ ide Chceli sme hlasovať za e, pozmeňujúci návrh, ktorý predniesol pán Bodiči a nevedeli sme presne, že ako by to mohlo znieť, ale aj v zmysle, e, ktorý predložil spravodajca, by sme v podstate chceli hlasovať za ten pôvodný text v prípade, ak by všetko ostatné bolo zamietnuté. Čiže musíme mať nejakú možnosť sa vyjadriť a ak nám dovolíte najprv hlasovať o tomto kompromisnom návrhu v tomto znení, ako ho máme tu, nemáme možnosť potom hlasovať za niečo iné. A v tom je istý problém. Ak chcete v podstate sa vyjadriť k tomu, že či to bude a alebo alebo, tak som ochotná si to vypočuť, ale um, naozaj si myslím, že na posledný krát sme v podstate mali s týmto problémy, takže dúfam, že uh, sa nad tým zamyslíte a že budete rozumne. My by sme mali vždy vlastne hlasovať o tých mini pozmeňujúcich návrhoch predtým, ako budeme hlasovať o tých veľmi dôležitých pozmeňujúcich návrhoch. Ja si naozaj myslím, že v tejto mm, situácii by to bolo jednoducho rozumnejšie, keby sme takto hlasovali. Som veľmi spokojná s tým, že chápete tú múdrosť v takomto hlasovaní. Takže prosím vás, môžeme všetci hlasovať teraz, ktorí sú za A a ktorí sú za alebo kto je za A. Kto je za A? A všetci tí, ktorí sú za alebo. Takže A vyhralo. Je to celkom jasné. Môžeme si to skontrolovať, myslím, že je to úplne jasné. Skontrolujeme si to, hovorí spravodajca, skontrolujme si to. Takže všetci tí, ktorí sú za A, Každý hlasoval, prosím, lebo ešte traja ľudia stále nehlasovali. Každý hlasoval? V poriadku. AA vyhralo. Takže je celkom jasné, že to alebo e, tým pádom nie je odhlasované. A teraz by sme hlasovali o C23 s tým A. Kto je za, proti, je to prijaté. A tým pádom máme precedens v nadväznosti na takúto dohodu Najprv budeme hlasovať o tých interných záležitostiach v nadväznosti na pozmeňujúci návrh a potom budeme hlasovať o samotnom pozmeňujúcom návrhu. Takže teraz 73, kto je za, proti, kto sa zdržal hlasovania. Zamietnutý. Nie je celkom jasné, čo robí EPP. Zdá sa, že ako keby EPP eh, sa zdržalo hlasovania. Takže úvodné ustanovenie A, jednička, kto je za, proti, zamietnuté. Úvodné ustanovenie dvojka, DV, kto sa zdržal hlasovania, myslím si, že to je takisto zamietnuté. A teraz trojka o, z výboru DV, kto je za, proti. Môžeme si tú trojku skontrolovať? Trojka. Trojka zo strany výboru DV. Všetci hlasovali? V poriadku. Uzatváram hlasovanie. A tento návrh je zamietnutý. Takže teraz by som vás chcela požiadať, aby sme hlasovali o texte v znení úprav. Hlasujeme o texte ako takom. Každý hlasoval? 43 hlasov za, 1 hlas proti. Gratulujeme pánovi Langerovi. Langenovi. A teraz Dúfam, že by sme to teraz mohli trošičku urýchliť. Toto je hlasovanie o návrhu správy zo strany Edvarda Skiklúnu, prijatie eura Estonskom od 1. januára. Viem, že toto bolo vzrušujúce, ale myslím si, že to je takisto vzrušujúce, pretože sme presvedčení, že máme členský štát, ktorý pravdepodobne vlastne splnil podmienky na to, aby sa pridal k eurozóne. Takže trošku dôvery euro sa stáva menou ste všetci e, pripravení, čiže pozmeňujúci návrh 3, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pôvodný text za, proti, zdržali sa schválené. Pozmeňujúci návrh 4 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pôvodný text za, proti, zdržali sa schválené. Odsek 4 pôvodný text za, proti, zdržali sa schválené. Pozmenujúci návrh 5 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pôvodný text za, proti, zdržali sa schválené. Odsek 5, pôvodný text za, proti, zdržali sa schválené. Odsek 6, pôvodný text za, proti, zdržali sa schválené. Pozmenujúci návrh 6 za, proti, zdržali sa, schválené. Po, uh, e, 7 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmenujúci návrh 8 za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmenujúci návrh 9 za, proti, zdržali sa, schválené. Desina za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 11 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Devina, pôvodný text za, proti, zdržali sa schválené. Osek, odsek 10, pôvodný text za, proti, zdržali sa schválené. Odsek 12 e, e, za, proti, zdržali sa schválené. Pozmeňujúci návrh 13 za, proti, zdržali sa schválené odseky 11 až 13. 11 až 13 za, proti, zdržali sa schválené. Úvodné ustanovenie A za, proti, zdržali sa schválené. Pozmenujúci návrh 1 za, proti, zdržali sa zamietnuté 2 za, proti, zdržali sa e, zamietnuté. Pôvodný text úvodné ustanovenia BC za, proti, zdržali sa, schválené. A v bloku pôvodný text citations za, proti, zdržali sa, schválené. A záverečné elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Kto je za? Ešte niektorí nehlasovali. Všetci odhlasovali? Ďakujem. Končím hlasovanie a teraz výsledok je 40 za, 2 ja proti. Gratulujem e, spravodajcovi, gratulujem Estónsku. A teraz prejdeme k stanoviska a Hansa Petra Martina o prepojení obchodných registrov. Pozmenujúci návrh 1, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmenujúci návrh 2 za, proti, zdržali sa. Myslím, že je to zamietnuté. Sú tu nejaké zvláštne signály, takže kontrola. Všetci hlasovali? Končím hlasovanie. Zamieta sa. Takže to padá. Pozmenujúci návrh 3. Prepačte, pôvodný text, odsek 2, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Pozmeňujúci návrh 3 za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 4 za, proti, zdržali sa, kontrola prosím. Pozmeňujúci návrh 4 Všetci hlasovali? Končím hlasovanie. Zamieta sa. Pôvodný text odseku 3 za, proti, zdržali sa, schválené. Odsek 4, pôvodný text za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromisný text k odseku 5, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis B, za, proti, zdržali sa, Schválené. Pozmeňujúci návrh 7. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Pozmeňujúci návrh 8. Za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Pozmeňujúci návrh 9. Za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Pozmeňujúci návrh 10. Za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Elektronické hlasovanie o pozmenenom texte. Všetci hlasovali? Končím hlasovanie. Schválené. Gratulujeme spravodajcovi. Okay, we now Uh, a teraz návrh správy pána Otmara Karasa o iniciatívnej správe k Bazileju 2 a revízii smernice o kapitálových požiadavkách CRD 4. Dostanete teraz niekoľko minút, aby ste eh, potichu odišli.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 Right, I think it's uh, quiet enough now. Right, Mr. Karas, the floor is yours. Pán Karas, uh, máte slovo. Pani predsedajúca, vážené dámy a páni krátkosti by som chcel e, uviesť na návrh mojej správy a chcem povedať, že sme už viackrát hovorili aj o tom, prečo potrebujeme túto iniciatívnu správu. Domnievam sa, že táto iniciatívna správa a rozprava v tomto výbore je e, každým dňom dôležitejšia. Prečo? Z akého dôvodu? z CRD3, spravodajkyňa tu je, máme takú skúsenosť, že Američania hovoria, že nie všetky časti CRD3 budú schopní včas implementovať. S Bazílium 2 máme takú skúsenosť, že do dnešného dňa Spojené štáty Bazilej 2 neimplementovali. Bez ohľadu na túto skúsenosť v bazilejskom výbore CRD 4 alebo tzv. Bazilej 3 sa už diskutuje a to v záverečnej fáze a mm, na konci leta by sa o tom už malo rozhodnúť a komisia plánuje koncom roka predložiť návrh smernice. Je preto nutné, urgentné, aby my ako parlament sme sa zapojili do procesu obsahovej tvorby a takisto do tvorby časového plánu implementácie. Tým by sme sa mali postarať o to, aby sa to dostalo na verejnosť a agenda, ktorá ešte čaká bazilejský výbor, by mala byť rozšírená. A komisia by sa mala dostať do takej úlohy, že bude povinná parlamentu hovoriť o tom, čo sa deje v Bazilejskom výbore. A e, komisia by mala koordinovať členské štáty, ktoré sú členmi Bazilejského výboru. Súčasná rozprava, počuli sme to aj počas nášho vypočutia tu, nevytvára ešte e, level playing field, rovnaké podmienky pre všetkých. A existuje naozaj ostrý rozpor medzi bankami a štruktúrou hospodárstva a definíciou kapitálu. Existujú veľké rozpory medzi tým, čo existuje na európskom kontinente, čo potrebuje reálne hospodárstvo a to, čo je diskutované v bazilejskom výbore. V, to, v tejto správe musí byť podľa mňa jasne povedané, že potrebujeme posúdenie vplyvov na reálne hospodárstvo a posúdenie vplyvu na samotné banky vôbec nestačí. Súhlasíme s cieľom G20, že kvalita základného kapitálu sa musí posilniť a že sa musí minimalizovať riziko ale musíme nájsť rovnováhu medzi jednotlivými obchodnými modelmi, právnymi formami a možnosťami financovania. Štrukturálne deficity a nevyváženosť e, súčasného návrhu sú naozaj veľkou e, obavou a mohli by poškodiť európske hospodárstvo a takisto e, spomaliť európsky hospodársky rast. Je dôležité, aby na medzinárodnej úrovni boli rovnaké podmienky hospodárskej súťaže. V súčasnosti od Ameriky počujeme, že Američania nie sú ochotní pravidlá súvahy prispôsobiť e, novej forme váženia rizika. Oni chcú, aby pravidlá pre súvahu boli upravené inak. My ale v Bazileji e, rokujeme o novej forme posudzovania rizika, takže sa riziko bude posudzovať neustále, aj keď to riziko nie je okamžité. A to riziko samozrejme bude mať vplyv na likviditu a základný kapitál. Keď neurobia Američania to isté, čo my, tak nebude existovať spravodlivá hospodárska súťaž. Musíme o týchto témach hovoriť veľmi jasne. Mm, ide o kvalitu základného kapitálu. Základné akcie v súčasnosti patria do základného kapitálu, ale my máme do určitého percenta aj hospodárstvo financované úverom. Máme saving banks, cooperative banks a nie iba investičné banky, ktoré e, pôsobia na kapitálovom trhu. Úver e, musí byť e, hodnotený z, podľa, z pohľadu rizika, nie iba z pohľadu základného kapitálu. Musí teda musí e, existovať e, vyváženosť medzi kotovanými bankami a nekotovanými bankami, retailovými bankami a investičnými bankami. Máme krízu likvidity a preto musíme nájsť tú riešenie, aby sme sa k tomu v budúcnosti vyhli a aby ešte, aby sme to neredukovali iba na ten základný kapitál. Okrem likvidity tu máme ešte aj to koncentračné riziko. Musíme mu zabrániť, musíme vytvoriť diferenciácie, aby sme zabránili určitým koncentráciám v určitým triedam. Nemôžeme spochybňovať e, dôležitosť anticyklických opatrení a ide o to, aby sme zabránili bublinám na trhu s nehnuteľnosťami a obrovskému narastu úverov. Páka bez hodnotenia rizika nemôže byť, musí byť veľmi pozorne skúmaná a ja chcem, aby komisia vypracovala alternatívy a musí sa dohodnúť, čo chce dosiahnuť. Aj pri páke existuje nebezpečenstvo, že Európa bude viac postihnutá ako iné trhové subjekty. Všetky prístupy musia rozlišovať medzi jednotlivými bankovými stratégiami. I paušálny prístup nie je tým prístupom správnym, a nie je to správny spôsob, ako riešiť veľké zmeny. Tranzitné ustanovenia sú takisto témou a všetky legislatívne návrhy pre banky musia mať koherentný prístup. Posúdenia vplyvov by mali obsahovať všetky návrhy a vyzývam teraz nás všetkých, aby sme od dnešného dňa pristupovali eh, k bazilejskému prístupu ako spolu zodpovedné subjekty a eh, chcem, aby sme od dnešného dňa začali s legislatívnou prácou a aby sme nečakali na návrh smernice komisie. Takto budeme mať možnosť Bazilejský výbor a dôležité európske témy včas eh, ovplyvniť. Vyzývam takisto Bazilejský výbor, aby tie témy, o ktorých hovoríme v tejto správe, aby ich dal do agendy záverečných rokovaní na konci leta, aby aj k tomu navrhol riešenia. Ďakujem. Um, I know Mrs. Lulling has to leave by 11.30, but if I take some of the... Uh, ja sa pokúsim vám dať e, čas e, predtým, než od, odídete. Ďakujem spravodajcovi za jeho návrh. Budem veľmi stručný. Z nášho pohľadu sú tu tri také zásadné body. My sme v podstate za primeranejšie e, vybavenie kapitálom bankového systému, ale musíme to veľmi rozumne vybudovať, pretože pokiaľ to nevybudujeme rozumne, tak e, to nebude fungovať a nebude to mať tie dopady, e, bude to mať tie dopady, ktoré vlastne si nikto neželá, takže je potrebné, aby sme e, sa skutočne nad tým starostlivo zamysleli a postupovali premyslenie, tak ako to spravodajca žiada. Ale za druhé, to je tá forma, Eh, kapitálu. Vidíme eh, to takisto na tom vlastnom kapitále. Všetci chceme eh, informovať, reformovať, všetci chceme, aby sa to vybavenie vlastným kapitálom zlepšilo, ale nikto neprizná, že je to súčasťou konkurenčnej politiky a podmienky obchodu a výmeny na trhu musia byť zmenené musí tu byť, a musia tu byť isté návrhy na novú reguláciu. Ehm, musíme to trochu posunúť. Tu má spravdať za skutočne pravdu, pretože keď eh, hovoríme a kladieme hodnoty a, dôraz na špecifické európske podmienky, musíme si povedať, ako je bankový systém konštruovaný a jeho vývody, ako máme postupovať eh, s, to, s tým leverage ratio to sú skutočne reálne rizika a nie abstraktné čísla, takže um, to je niečo, čo musíme si jasne povedať. Uh, my to podporujeme v plnej miere a takisto je potrebné formulovať určité návrhy. Toto sa týka predovšetkým transatlantického dialógu. A tu máme príslušné pozície v rámci konkurenčného boja v rámci Európe. My ale potrebujeme vyjasnené pozície, tak aby sme vedeli veľmi presne, čo je potrebné upraviť a čo nie, a ktoré nám e, takisto špecifikujú, a do akej miery musia byť otvorené jednotlivé návrhy. A tretí bod je tiež veľmi dôležitý a tu sme takisto, um, tu, tu takisto podporujeme spravodajcu. Vieme, že um, nemôžeme, nemôžeme zanedbať tú krízu. To už bolo veľa obetí a tá samoregulačné opatrenia a tie je potrebné takisto a um, zohľadniť. Niektoré veci nie sú prehliadne, nie sú transparentné a keby sme ich boli preliali do legislatívnej formy, mali by sme tu v parlamente problémy a preto je dobré, že spravodajca takisto žiadal, aby sa jeho iniciatívna správa predložila v primeranom čase, tak aby sme v rámci Bazileja 2 mali konštruktívnu diskusiu, v, v rámci ktorej sa môžeme potom dohodnúť. Thank you very much. Mr. Lambert, are you shadow? Yeah. Pán Lamberts tieňový spravodajca. Uh, uh, Niekoľko pripomienok. Myslím si, že prvý návrh má veľa pozitívnych bodov. Súhlasím s tým, že by sme naozaj sa mohli dopracovať ku konsenzu. Niekoľko pripomienok. Štandardy likvidity. Tieto pravidlá pre likviditu, ktoré navrhuje komisia, by sa neuplatňovali na investičné firmy, ktoré investujú v mene klientov. My si myslíme, že tu je ťažké rozlišovať medzi tým, čo sú finančné inštitúcie, ktoré konajú na vlastnú zodpovednosť alebo ktoré konajú v mene e, klientov a preto zdôrazňujeme, že tu sa musí ja veci objasniť, pretože nechceme otvárať zadné dvierka legislatívy. Druhá vec, definícia kapitálu my si myslíme, že by mala byť veľmi e, jednoduchá. Definovať by sme mali common shares a e, reserves, e, rezervy a spoločné podiely ako elementy kapitálu. Pokiaľ ide o ukazovateľ krytia rizika, leverage ratio, je tam definícia páky, ale nespomína sa obmedzenie leverage a to je takisto prvok, ktorý chceme zdôrazniť. My sa domnievame, že musíme dať horné limity, stropy na páku a e, v tomto zmysle správu chceme upraviť. Jedna súčasť e, páky je aj um, súvaha, mimosúvahové ukazovatele to, čo sú mimo súvahové ukazovatele, to chceme dať do súvahy, pretože otázkou je, čo vlastne sú mimo súvahové ukazovatele. Vedia to banky, pretože v súvahe e, sú určité informačné záväzky a banky výjmu určité informácie zo súvahy, aby nemali informačné povinnosti, aby to nemuseli nahlasovať. Čiže možno by sme mali zdôrazniť potrebu e, limitovať až na nulu počet informácií, ktoré môžu byť mimo súvahy v bankách. To by sa malo zdôrazniť v tej správe. No a proticyklické opatrenia. E, súhlasíme s faktom, že potrebujeme počas cyklu ustanovenia, ale je tu určitý problém. Hodnotenie rizika sa necháva často na samotné finančné inštitúcie a tie um, často nechcú alebo nevedia dobre vyhodnotiť riziko. Čiže je tu otázka, či by sme mali hodnotenie rizika uh, zobrať zo zodpovednosti finančných inštitúcií a bank, ale ak tu bude externé hodnotenie rizika, to bude ešte zložitejšie. To vytvorí uh, celý nový sektor podnikateľský, možno sa to niekomu bude páčiť, ale otázkou je, či by sme nemali dať iba e, percentá, ktoré by mali poskytovať. E, tie hodnotenia e, rizika sú často nespolahlivé, myslím si. V CRD4 by sme sa mali snažiť o jednoduchosť, pretože zložitosť otvára dvierka rizikám, takže musíme zdôrazniť, že potrebujeme jednoduchú legislatívu, jednoduché definície a takisto by sme sa mali snažiť o zníženie veľkosti finančných e, inštitúcií. Dva aspekty chýbajú ešte v správe, ak sme si ju dobre prečítali. Prvý aspekt kapitálové požiadavky by mali byť progresívne e, v závislosti od veľkosti finančnej inštitúcie. To by bol stimul na to, aby finančné inštitúcie sa zmenšovali. A potom druhá vec, e, keď bolo vypočutie, niektorí rečníci hovorili o, o pojme narrow banking. Buď to nariadíme a oddelíme činnosti, ale vieme, že podľa niektorých je to príliš prísne a nerealizovateľné Takže my navrhujeme, aby sme zvážili možnosť zníženia kapitálových požiadaviek pre tie banky, ktoré zužujú rozsah svojich činností. Čiže ak sa banka rozhodne stať sa tzv. úzko zameranou bankou, narrow bank, bude sa sústrediť iba na udelovanie úverov a príjmanie vkladov, čiže pracuje s reálnym hospodárstvom, tak takáto banka by mala menej prísne kapitálové požiadavky a to by vlastne bol stimul, nebola by to povinnosť, ale bol by to stimul, ktorý by podnietil banky, aby zužovali rozsah svojej činnosti. Myslím si, že na to by sme sa mali ešte pozrieť, skúmať túto možnosť, nenariadiť to, ale vytvoriť mm, takýto atraktívny stimul aby banky e, mali motív financovať iba reálne hospodárstvo. Ďakujem. Thank you very much. Um, Vicky, your shadow. Veľmi pekne ďakujem. Vicky si tieňovou spravodajkyňou. Veľmi pekne ďakujem za vynikajúcu správu, ktorá skutočne zašla veľmi ďaleko a niektoré veľmi komplikované záležitosti sa snažila v podstate pretaviť do jazyka, ktoré e, je ľahké pochopiť. Takže vám naozaj gratulujem k tomu, ste veľmi inteligentná osoba a gratulujem vám k tejto správe, pretože vy ste skutočne tou správnou osobou, ktorá nás e, dobre vedie. Ďakujeme vám za vaše pripomienky v nadväznosti na časový harmonogram a aj tie porovnania medzinárodne a aj z USA. A veľmi vám ďakujem aj za e, otvorenosť a transparentnosť, pokiaľ ide o vzťah s Bazilejom. A v podstate nedávno sme mali veľmi dôležitú diskusiu v nadväznosti na ARD 3 a Bazilej, pretože oni v podstate e, chápu tú dôležitosť a aj dôležitosť hodnotenia dopadu, takže to by sme mohli podčiarknúť v diskusii. Veľmi pekne ďakujeme za to, že ste hovorili o tom, že je potrebné sa skutočne e, sústredovať aj na medzinárodné účtovné Eh, normy, pretože jednoducho musíme tieto záležitosti eh, tlačiť týmto smerom, pretože nestačí v podstate jednoducho um, to, že jedna alebo dve krajiny povedia, že my chceme, aby sa toto hodnotilo úplne iným spôsobom. A pokiaľ ide o likviditu, e, som rada, že ste to v podstate povedali, pretože musíme naozaj e, si jasne definovať, čo sú likvidné aktíva. Pretože pokiaľ ide o štátne dlhopisy, tam v podstate ťažko môžeme o tejto štátnej zadlženosti hovoriť ako o likvidite, pretože to je veľmi citlivá záležitosť a hlavne v tomto momente. Na druhej strane, keď tu napríklad pokryté um, bondy v podstate dlhopisy um, na takomto e, bankovom trhu budeme ponúkať, naozaj musíme sa veľmi tvrdo zamyslieť nad tým, čo by malo spadať pod likviditu. A pokiaľ ide o otázku kapitálu, vy ste hovorili, že by kapitál mal byť jasne definovaný, e, mal by byť zbavený strát pred tým, ako tá e, spoločnosť ide do bankrotu, do konkurencie. A keď hovoríme o korporatívnych subjektoch, e, sú to samozrejme aj rôzne stavebné spoločnosti a tak ďalej, ktoré nie sú verejne kotované a oni majú svojich vlastných zákazníkov a je to veľmi stabilný spôsob, ako slúžia týmto zákazníkom a musíme samozrejme zabezpečiť, aby neboli negatívne týmto ovplyvnené. Vy ste hovorili o kritickej úlohe v nadväznosti na to, čo uh, musia potom platiť banky, pokiaľ ide respektíve, aká je ich úloha v takejto, um, v takejto verejnej uh, sfére, pretože uh, banky pomáhajú samozrejme v budovaní rôznych sietí cestných sietí, telekomunikačných e, sietí a tak ďalej. Máme digitálnu agendu, musíme sa pozerať na našu energetiku iným spôsobom. Toto všetko si vyžaduje kapitál. Takže e, je veľmi dôležité, aby banky zohrávali patričnú úlohu a poskytovali na takéto projekty peniaze. A jedna z vecí, o ktorých ste hovorili v Európe, je, že ako v podstate sa spolieha na bankové financovanie práve Európa v porovnaní s ostatnými časťami sveta. Takže my si musíme pozrieť v podstate aj, ako sa to robí na iných miestach na svete, a pretože častokrát banky zohrávajú aj inú úlohu, okrem samozrejme poskytovania peňazí, pretože častokrát ľudia hľadajú investorov a prostredníctvom bank práve tieto, týchto investorov môžu nájsť. Takže musíme naozaj zabezpečiť to, aby tá sekuritizácia nepr- nezašla príliš ďaleko, ale samozrejme musíme sa snažiť dosiahnuť správnu rovnováhu. Takže možno, že ešte predložím iné svoje názory, pretože ja som si vedoma toho, ako banky v podstate pomáhajú eh, ekonomike, eh, pokiaľ ide o výmenné kurzy a tak ďalej. A ja si naozaj myslím, že musíme istým spôsobom rozšíriť eh, to naše vnímanie toho, akú hodnotu majú vlastne banky v našej spoločnosti. A celkom určite sú toto veci, ktoré ovplyvňa bankový trh. Ale ďakujem vám veľmi pekne za tú správu, je vynikajúca. Astrid, ak teraz chceš do tohto vstúpiť, viem, že potrebuješ odísť. Ďakujem pani predsedajúca za slovo, pretože musím ísť na výbor pre e, poľnohospodárstvo. Tam je veľmi dôležitá téma biovíno. Tam musím ísť. Pani predsedajúca, chcela by som e, podporiť e, všeobecnú líniu nášho spravodajcu preto, lebo nám vysvetlil veci veľmi dobre a je to taká vízia, ktorá je podľa mňa dobrá. Smernica CRD 4 o kapitálovej primeranosti, ktorá sa pripravuje, bude naozaj mm, rozhodujúca pre ďalší vývoj bankového sektora v Európe. Musíme sa pripraviť na tento vývoj čo najlepšie. A to najmä preto, lebo budeme musieť reagovať na väčšie výzvy v dôsledku finančnej krízy. Myslím si, že Vidím aj, že mnohí kolegovia súhlasia s týmto. E, nástojím na tom, že nesmieme e, zničiť tento sektor nejakými veľmi rigidnými požiadavkami. Je to naozaj náročná úloha nájsť rovnováhu a náš spravodajca bude mať čoraz ťažšiu úlohu, bude musieť skúmať všetky tieto veci bez toho, aby mm, bol neobjektívny, musí byť umiernený, objektívny, aby mohol čeliť výzvam. E, väčšinu názorov spravodajcu zdieľam, ale Napriek tomu sa chcem ešte vyjadriť k dvom konkrétnym bodom, pokiaľ ide o tú páku. Už sme mali možnosť hovoriť o tom e, v kontexte Medzinárodného menového fondu. Myslím si, že toto je neutrálne. Ak sa to bude aplikovať na bezpečné produkty so zárokou, tak potom páka nehrá žiadnu úlohu. Ale v okamihu, keď e, sa bude konať o, keď sa bude jednať o špekulatívne a e, rizikové investície, potom začne byť páka dôležitá. Moja otázka je možno trošku naivná, ale pýtam sa, nebolo by lepšie namiesto jedného alebo dvoch ukazovateľov krytia rizika zaviesť možno e, veľmi nebolo by lepšie pokúsiť sa e, urobiť také nariadenie, ktoré by sa aplikovalo iba na investície, ktoré prezentujú reálne riziko. Myslím si, že je to realizovateľné. Mohli by sme sa o, tom as, o to aspoň pouk kúsiť. Mohli by sme sa pokúsiť ísť týmto e, smerom. Je to lepšie, ako vytvárať pravidlo, ktoré by mohlo mať veľa negatívnych vedľajších dopadov. No a ešte druhá pripomienka. Týka sa e, to aktivít e, depozitných bank. Ja sa obávam, že tu na to ideme trošku e, ďaleko tým, e, že by sme zabraňovali tejto veľmi dôležitej funkcii v mnohých situáciách. To, k tomu sa musíme naozaj vyhnúť, pretože tento sektor už vyjadril, že má určité obavy z tejto témy. Ja nechcem zachádzať veľmi do detajlov, ale e, pomer krytia, likvidity musí byť primerané, primeraný jednotlivým činnostiam e, bank, depozitných bank, najmä pokiaľ ide o investičné banky a hypotekárne e, činnosti. Takže ja vyzývam, e, aby sme boli pragmatickí a aby sme sa poučili z krízy a aby sme adaptovali veci iba vtedy, keď je to nutné. Nepotrebujeme iba regulačnú iniciatívu, regulačnú legislatívu, ale musíme dbať na to, aby sme neničili európsky bankový sektor, ktorý v, budúci, v budúcich rokoch bude musieť poskytnúť stovky miliard eur, aby hospodárstvo mohlo reagovať na výzvy. Ďakujem. Pán spravodajca, dúfam, že vezmete do úvahy moje pripomienky. Um, um, Ďakujem. Pani Luling, ja som tieňová spravodajkňa za skupinu ALDE, takže možno by som sa tu um, mohla vyjadriť. A potom Jean-Paul Goze a pani Žury. Nebudem opakovať to, čo už zaznelo. chcem povedať, že my sme vždy vedeli, že bazilejský e, výbor pripravuje normy pre veľké banky, nie pre malé banky a e, to je vlastne tá ich odbornosť. Nie všetky banky, pardon, nie všetky krajiny uplatňujú tieto pravidlá na všetky banky a musíme to nejako riešiť. V niektorých členských štátoch, ktoré už majú odlišné štáty. Je to inak ako v iných členských štátoch, napríklad v mojom členskom štáte, ktoré si želajú zrušiť niektoré nariadenia z minulosti. Ak chceme podporovať napríklad zužovanie rozsahu činnosti bank, reštrukturalizáciu bank, tak musíme zabezpečiť, aby sme neurobili niečo, čo tomu bude práve škodiť, čo pôjde opačným smerom musíme. Neviem, či sa nám podarí prijať e, zákon, ktorý bude aktívne podporovať tento nerobing, ale nesmieme nič penalizovať. Pokiaľ ide o štátny dlh, to sa spomínalo, je tu problém, pretože e, nulové riziko, nulové rizikové hodnotenie, ktoré sa dáva štátnemu dlhu, sa opiera o predpoklad, že je tam vyvinutý likvidný trh a keď máte euro, tak nie ste schopní tlačiť peniaze a ste v inej situácii, nemôžete povedať, že neexistuje tu nominálne riziko. Môže tu také riziko byť, pretože nemáte schopnosť tlačiť nové peniaze. Myslím si, že to bolo jasne ukázané. Je tu úverové riziko. Dokázala to grécka kríza. Musíme si položiť otázku, či to nie je preto, že ECB kúpila ich e, štátny dlh. Čiže toto nemôžeme napraviť v krátkodobom e, výhľade, ale v dlhodobom výklade Musíme túto situáciu predpokladať a musíme sa zamýšľať aj nad dohľadom v eurozóne. Nová rada pre e, systémové rizika by mohla monitorovať to, ako by e, mohla fungovať e, smernica o kapitálových požiadavkách. Ako to zabezpečiť napríklad, keď chceme zabrániť obrovským deficitom, ktoré by mohli znova vzniknúť. My to teraz nevyriešime, ale keď budeme navrhovať CRD4, mali by sme sa zamýšľať aj nad týmto kontextom. Viem, že o tom sa už hovorí na rade a v komisii a dlho som už o tom premýšľala, ale verejne som o tom nehovorila, ale teraz sa, pretože sa o tom teraz verejne hovorí. Čiže ja nie som prvá, ktorá o tom začína hovoriť. Teraz otázka, či aktíva budú dostatočne dobrej kvality na držbu. Nechceme vytvoriť v sekuritizácii medzeru. My sme za, zahambovali tie nemnohé e, dobré aktíva, takže mali by sme sa hlbšie zamýšľať nad tým. Pokiaľ ide o účtovné normy, najmä o to, čo je v odseku I, áno, e, súhlasím, že potrebujeme konvenge, korve, konvergenciu účtovných noriem pre investície, a pre prudencialitu, ale myslím si, že investori musia vedieť, akú hodnotu má podnik, keď sa predáva a prudenciálny dohľad musí vedieť, aká je dlhodobá stabilita. A žiadny účtovný štandard vyhovuje obom, nevyhovuje obom e, požiadavkám. Máme tu paralelné línie. V USA experimentujú s tou myšlienkou, že bude tam dodatočná línia, ktorá sa modifikuje na dlhodobejší výhľad a mnohí ľudia proti tomu protestujú, lebo sa to odkláňa od účtovných noriem. Ale je to iba určitý fakt, ktorý zohľadňuje realitu. Ja mám preto určité obavy. Nechceme dvojitú, dvojkoľajovú e, líniu e, v reportingu vo výkazníctve. E, musíme byť jasní a transparentní, ale chcem sa spýtať, či je to nutné. Pokiaľ je všetko transparentné a keď všetci zúčastnení vedia, ako sa čísla menia a ako jedno číslo prechádza z investícií do prudenciality, tak je to v poriadku. Odsek 13 kde podporujete banky, aby ich úvery boli v ich vlastných uh, účtovných knihách bez nadmernej sekuritizácie, ale takisto musíme povedať bez nadmerných krytých dlhopisov ak chceme, aby to banky nechávali všetko vo svojich účtovných knihách, tak potom sa tam musia uplatňovať iné e, nástroje. Kryté dlhopisy sú dobré, pretože je tu ešte dodatočná záruka banky, ale ak dáte všetko, čo kedysi bola sekuritizácia, ak dáte toto všetko do e, pokrytých e, dlhopisov, tak potom sa dostanete do terénu, keď e, je tu veľké vystavenie. A ja si nemyslím, že dostanete tie úvery, ktoré požiadujete, ak e, banky nebudú mať možnosť odstrániť určité veci zo svojej súvahy zodpovedným a bezpečným spôsobom. Toto musí byť e, cieľom, lebo vždy, keď niečo uvoľníte zo súvahy, pretože sa vám to podarilo odpredať, tak potom máte faktor 10 medzi aktívami, ktoré máte, ktoré musíte držať a medzi tými, ktoré musíte vložiť do hospodárstva. Čiže všetko, čo musíte mať v držbe, nebude v reálnom hospodárstve, bude to tam chýbať. No a na záver súhlasím s tým, že v odseku 16, keď hovoríte o korporátnych bankách a sporiteľniach. Ešte by sme tam mohli dať investičné fondy mutuals, pretože tie kapitály môžu byť odlišné v jednotlivých typoch inštitúcií, nemajú rovnaký étos. No a pokiaľ ide o counterparty credit risk, môžeme ešte zohľadniť to, čo je v Langenovej správe. Pokiaľ ide o páku, súhlasím s tým, čo tu zaznelo, musíme zabezpečiť, aby nevznikali perverzné stimuly. Musíme s tým zaobchádzať veľmi opatrne, opakujem. Pretože potom zase je tu otázka sekuritizácie, odstraňovania zo súvahy a tak ďalej ale my chceme, aby sa tieto veci robili zodpovedne, tak aby úvery išli do reálneho hospodárstva. Nie len preto, aby nedochádzalo k tomu, že jednoducho náhodne sa dostanete k určitému stropu kvôli povahe vášho podnikania. Ešte ďalší traja rečníci, pani Žury, Jean-Paul Gazes a pani Ferreira. Najskôr Jean-Paul. Ďakujem, pani predsedajúca. Najskôr eh, v mene PP, EPP chcem povedať, že podporujeme plne prácu kolegu Karasa. Ak táto správa bola želaná, Mm, je to naozaj v jeho kompetencii. E, nebudem hovoriť technicky, ale budem hovoriť e, politicky. E, aký je cieľ tejto správy? Samozrejme, možno by sme mohli ešte detailne robiť perfekcionistickú prácu, mohli by sme vyjadrovať naše želania, mohli by sme zachádzať do veľkých detailov. Všetky pripomienky, ktoré sme počuli, sú samozrejme zaujímavé, treba ich zohľadniť, ale otázka je, aký je strategický cieľ tejto správy. Myslím si, že spravodajca veľmi dobre povedal, že sa nachádzame v takej situácii, že musíme najskôr uh, sledovať uh, tento proces predtým, než komisia E, predloží návrh. A takisto EÚ musí spolupracovať s bazilejským výborom. Musíme vedieť, o čom hovoríme, musíme vedieť, čo sa deje v bazilejskom e, výbore. Vieme, že je to určitá organizácia, ktorá sa zaujíma iba o záujmy vlastných členov a e, my čelíme takému riziku, že naša európska Smernica bude obsahovať určité e, rozhodnutia zvonku. Náš e, najväčší problém je e, skreslenie hospodárskej súťaže. Musíme trošku pozorovať samozrejme, čo sa deje v Bazilejskom výbore, ale v Amerike je situácia iná z technických dôvodov je situácia také, že banky, ktoré sú nadnárodné, budú riadené bazilejskými pravidlami. Je tu prvé skreslenie, a to také, že európske banky aplikujú také pravidlá, ktoré neaplikujú, nemusí aplikovať americké banky. Druhý problém, keď chceme sekuritizovať, zabezpečiť maximálne transakcie, musíme dať určité kapitálové požiadavky, ale tie sú niekedy nerealistické, pokiaľ ide o tie úvery. Banky majú veľké požiadavky na vlastný kapitál, ktoré budú možno 5 až 6 krát vyššie, než aké majú dnes a než aké sú schopné zhromaždiť. Nevieme, či tieto limity, tieto požiadavky sú oprávnené. Kríza, ktorá v súčasnosti prebieha, je e, krízou likvidity, nie solventnosti. Kríza začala v Európe vtedy, keď si banky prestali dôverovať a primárny medzibankový trh sa rozpadal. Našťastie Európska centrálna banka zakročila, aby, pra, aby situáciu trošku napravila pomohla tým, ktorí potrebovali úvery. Toto je dôležité v kontexte našej správy. Spravodajca veľmi dobre dáva do perspektívy tieto výzvy dvomi spôsobami. E, poprvé, e, parlament nemôže akceptovať čokoľvek a po druhé, e, komisia má úlohu pozorovateľa v bazilejskom výbore, ale musí povedať, že nemôžeme uh, akceptovať hoci čo. Potrebujeme dnes bezpečné medzibankové transakcie, banky musia mať dobré podmienky na prácu, financovanie, musia byť schopné financovať aj rozvoj štátov, aj e, podniky, ale nesmieme udusiť bankový systém tým, že by sme zaviedli nejaké požiadavky, ktoré sú pre nich nerealizovateľné. Dnes je dôležité podľa mňa, a náš spravodajca to E, veľmi dobre robí. Vysiela silné signály a hovorí, že ak chceme spolahlivý bankový systém, tak musíme mať taký systém, ktorý funguje a ktorý je v službách hospodárstva. Nemá to byť iba určitý zlatý padák niekoľkých o, e, bohatých ľudí alebo niekoľkých regulátorov. Nie, on musí byť v službách tých, ktorí pracujú. Ďakujem. Thank you. Thank you much, Ehm, Veľmi pekne ďakujem eh, pani predsedajúca za eh, slovo. Mám niekoľko všeobecných poznámok a niekoľko konkrétnych vecí, o ktorých by som chcela hovoriť. Prvou všeobecnou pripomienkou je, ako všetci dobre vieme, eh, cieľom tohto nariadenia je penalizovať špekulatívne ehm, dohody a nespôsobiť to, aby eh, hospodárska aktivita bola ťažšou. Ja si naozaj myslím, že práve z toho dôvodu by sme sa mali týmto riadiť, pokiaľ ide o každú vetu tohto nariadenia. Druhá pripomienka, tým, že chceme vlastne ďaleko prísnejšie kapitálové eh, pravidlá zaviesť v nadväznosti na nadchádzajúci cyklus búmu, rozmachu, tak by to nemalo v podstate fungovať ako cyklický prvok. Takže ďakujem za tento, prístup, za tento prístup samotnému spravodajcovi a myslím si, že sme e, prijali rozumnejší e, šie, prístup ako komisia. Samozrejme, že musíme brať do úvahy čas a práve preto musíme e, prispieť k tomu, že komisia v podstate sa snaží urýchliť prácu na e, týchto e, veciach. Veľmi dôležité je samozrejme si preštudovať, aké by boli regionálne dopady v EÚ, pokiaľ ide o kapitálovú vybavenosť alebo kapitálovú primeranosť. A musíme brať do úvahy aj charakter východo- a stredoeurópskych bank a ich pobočiek a pretože vo väčšine krajín e, tieto banky patria zahraničným vlastníkom a e, tým mm, tou e, silou, ktorá to poháňa, to sú práve tieto materské banky. Ale materské banky sa samozrejme dnes zameriavajú na svoje vlastné záujmy a nezáleží na, toľko, na ich cerských spoločnostiach. Pokiaľ ide o likviditu, samozrejme, že trpíme eh, týmto a je to veľmi zlé pre malé a stredne veľké podniky. Takže ja si naozaj myslím, že by tá situácia týchto cerských spoločností nemala byť ešte ťažšia, ako v súčasnosti je. Po druhé, keď eh, vlastne eh, vypočítavame patričné ukazovatele, mali by sme brať do úvahy samozrejme špecifické potreby stredo- a východoeurópskych krajín, pretože nemali by sme mať jednoducho nulovú požiadavku v nadväznosti na úvery materskej e, firmy, pokiaľ ide o úvery, ktoré sú kratšie ako jeden rok, pretože potom to nemôže byť v podstate zahrnuté do likviditných e, aktív a to by spôsobovalo ťažkosti. A takisto, keby tieto banky reagovali na nové predpisy takým spôsobom, že by vlastne obmedzili cezhraničné e, svoje prepojenia, pretože tým pádom vlastne tá likvidita by vyzerala podstatne odlišne. A pokiaľ ide o výpočet e, ukazovateľov rizika, stabilita istých exponovaní by mala byť definovaná a viac e, by mohli do tohto hovoriť miestne orgány, hlavne pokiaľ ide o maloobchodné úvery tzv. Um, v Maďarsku sa považujú za ďaleko stabilnejšie ako ostatné požičky, i keď samozrejme všeobecné uh, opatrenia by mali platiť na takéto um, cerské spoločnosti, ktoré sú bankami v našich krajinách a mali, mali by mať potenciál mať dostupné údaje týkajúce sa takýchto cerských spoločností, aj ak sú tieto cerské spoločnosti vlastne ne <clears throat> matkami, ktoré sú e, v e, iných krajinách. Ten, tie požiadavky v nadväznosti na kapitál by mali byť zjednodušené a myslím si, že by to mali byť dve kategórie a nie štyri a e, tá kategória 2 by mala byť proste jednou kategóriou a nie ďalšími niekoľkými. Pokiaľ ide o korporátne aktíva, tak ako povedala pani predsedajúca, nemali by sme tu uplatňovať pravidlá, ktoré platia na veľké banky k takémuto, e, takejto skupine inštitúcií, pretože tieto e, rôzne družstevné banky a korporátne banky to sú proste eh, inštitúcie, ktoré eh, sú schopné absorbovať isté aktíva. Takisto musia mať eh, patričné orgány požadovať isté prvky a záväzky sa nemôžu v podstate považovať za kapitálové aktíva, pretože nemôžu absorbovať straty. Ďalšia poznámka pokiaľ ide o tie aktíva, ktoré sú v e, kategórii číslo 1, tie by mali byť e, vlastne uvedené ako tie, ktoré sú schopné absorbovať e, straty, ale prvky T1 by mali byť nahradené akciami za istých podmienok. A po, posledná poznámka sa týka kapitálových rezerv. Ja si naozaj myslím, že by mali sme uplatňovať zásadu kapitálových bufferov, čiže istých tlmičov, čo je lepšie v podstate ako istá cyklická akumulácia kapitálu. Ak suma týchto prvkov nedosiahne úroveň, tak by sa v podstate mali isté e, reštrikcie uplatňovať. Pokiaľ ide o kapitálový buffer, ten nárazník, to by mali byť v podstate ratingy v nadväznosti na uh, e, HDP. HDP. HDP, ale nie. HDP. Ja som posledným rečníkom, čiže nebudem opakovať všetky tie veci, ktoré, o, o ktorých hovoril predchádzajúci rečníci, ale chcela by som sa chcela by som pogratulovať spravodajcovi, pretože to, toto je komplikovaná záležitosť a myslím si, že tá iniciatívna správa spravodajcu je dosť ťažkou úlohou. Myslím si, že jeho prístup je dostatočne vyvážený a je to skutočne uh, veľmi e, dobrý základ, e, na ktorom môžeme ďalej pracovať. Pokiaľ ide o dve veci, chcela by som tieto veci spomenúť. Samotný cieľ e, parlament v podstate presunúť do úlohy istej hnacej sily, istého motora, ktorý by toto mal celé v podstate tlačiť ďalej. To je veľmi rozumné, ale s tým sú spojené dve základné, dva, dva základné problémy. Jedným je to, že je tu riziko, že priemysel eh, bude jednoducho zaplavený všetkými týmito nariadeniami, predpismi, ktoré eh, sa snažíme na nich uplatňovať. Viem, že Banka pre medzinárodné eh, vyrovnanie už vlastne publikovala svoje prvé hodnotenie dopadu všetkých týchto rozličných opatrení, ktoré sa príjmajú. A takisto povedala, táto EBS, že ten dopad nebude natoľko dramatický, ako by sme si mohli myslieť. E, a toto mám naozaj zo správ, ktoré prebehli médiami, pretože sa častokrát hovorilo o tom, že vlastne sa udusí ich aktivita všetkými týmito požiadavkami. A teraz vlastne bola vykonaná práca, ktorá dokazuje, že tento dopad nebude taký zlý, že to bolo prehnané. Takže neviem, že či pán Karas sledoval aj túto dimenziu a takisto by som veľmi rada počula, čo by nám k tomuto chcel povedať. A druhá e, záležitosť, ide tu o nerovnosť v porovnaní s tým, čo sa deje v USA, čo sa deje v Európe. Na budúci týždeň naša delegácia a tam vycestuje a ja sa pridám k tejto delegácii, ktorá pôjde do Spojených štátov amerických a myslím si, že by sme mali sa snažiť v podstate Um, im tlmočiť uh, tri alebo štyri uh, posolstva. Veľmi dobre viem, že uh, sa snažia isté veci spraviť, aj pokiaľ ide o túto skupinu, ktorá vlastne spája predstaviteľov rôznych výborov ale mali by to byť e, základné posolstva, mali by sme tak povediať e, mať rovnaké noty vtedy, keď sa budeme rozprávať s predstaviteľmi americkej administratívy a mohli by sme, hádam si, stanoviť tie kritické body tohto posolstva, tri alebo štyri body. Myslím si, že by bolo veľmi dôležité, aby sme naozaj skutočne si to pripravili dopredu. Chceli by sme naozaj rovnaké pravidlá hry medzinárodne. To je našim cieľom a to je cieľom parlamentu a myslím si, že to by malo byť vlastne cieľom aj na druhej strane Atlantiku. Ďakujeme veľmi pekne. Gratulujem ju vám všetci, pán Karas, široko ďaleko, takže neviem, myslím si, že by ste to mohli ukončiť. Už nemám prihlásených nejakých iných rečníkov, len vy ste na zozname. Áno, chcel by som sa poďakovať. E, chcem povedať, že to, čo sa týka politickej e, správy a politického cieľu, tu je jasné, že chceme, e, aby sme ťahali všetci za jeden povraz. Toto je signál tak na, smerom na komisiu, ako aj na bazilajský výbor. A je tu istá je, je to isté, isté vyrovnanie sa s tými pravidlami finančného trhu my vieme, že nepíšeme žiadnu smernicu, ale že hovoríme, ale že, že chceme napísať politickú správu, ktorá by mala ovplyvňovať, ale ktorá by nemala mať legislatívne pôsobenie. To je. My chceme teraz my chceme teraz uh, urobiť len taký, vyslať len taký politický všeobecný signál a do podrobností pôjdeme, keď budeme uh, písať smernicu. To, čo mi povedala, čo povedala uh, e, kolegyňa Ferrera a čo sme sa hovorili o koordinovaní. Áno, ja idem takisto do Ameriky, pretože je pre mňa dôležité, aby sme my všetci aj vo výbore ťahali za ten istý povraz, aby sme mali tých istých partnerov na rozhovor pre nás je veľmi dôležité, aby sme sa týmto e, otázkam venovali, pretože vieme, aké sú príčiny a dopady a aké závažné tie dopady sú. Musíme jednoducho postupovať trošku ostrejšie, aby to malo hlavu a petu aby e, sa nestalo, že každý si bude robiť to, čo považuje on sám za potrebné. My potrebujeme globálnu reguláciu na európskom trhu, my potrebujeme aby sme tu mali sankcie, kontrole, mechanizmy, ktoré budú zahrňovať aj transatlantické vzťahy. Samozrejme, my by sme sa o nich mali ale spoločne poradiť. A stanovisko eh, a štúdia o dopadoch na reálne hospodárstvo, toto by malo priniesť, vniesť svetlo do tej temnoty. Teraz máme a eh, tu veľmi rozdielne signály. Každý cíti, že sa tu deje niečo, čo nie je celkom zdravé, čo môže byť dokonca kontraproduktívne, ale len objektívne, e, objektívna štúdia môže hovoriť o tých uh, záveroch a o tých dopadoch. Ja samozrejme budem veľmi vďačný a po návrate z Ameriky si sadíme spolu s tieňovou spravodajkňou, ale samozrejme moja kancelária uh, možno možno nebude um, reagovať hneď na celý tento les pozmeňovacích návrhov, ale um, musíme si povedať jasne tie zásadné témy a povedať si to, tú politickú orientáciu, o ktorú sa týmto, touto správou snažíme. Ďakujem. Uh, Ďakujem, pán Karas. Lehota pre pozmeňujúce návrhy je 8. jún prerokovanie týchto návrhov 28. jún, 6. septembra hlasovanie vo výbore a na plenárke sa to dostane na plenárku sa to dostane počas 2. E, septembrového plenárneho zasadnutia. Toto je časový harmonogram. Prešli sme celým programom e, na toto predpoludnie. Stretneme sa zasa o tretej. Prosím, prineste si hlasovacie karty ešte stále majú 13 svoje hlasovacie karty v prístrojoch. Ďakujem veľmi pekne.